Teda vítam tých, ktorí tu sú. Možno zajtra niektorí z tých, čo tu dnes neboli, budú smutní, že tu neboli, pretože budeme príjmať dôležité rozhodnutia a budeme sa baviť o dôležitých veciach. V rámci oznámení si dovolím dve veci. Na koordinátoroch sme hovorili o správach o ich rozdelení, to si môžete prečítať v príslušnej zápisnici. A tiež sme hovorili o otázke niektorých návrhov, pokiaľ ide o štúdie a výjazdy delegácií na rok 2010. Bol to taký všeobecnejší návrh, pretože sa chceme zamyslieť nad upresnením ale bola tu určitá lehota na predloženie na konferencii predsedov. Dúfam, že to mala byť konferencia predsedov, že to nemalo byť iné gremie. Už sa tu v tom nevyznám poriadne. Takže dúfam, že s tým súhlasíte. A tým sa dostávame k ďalšiemu bodu. Je to náš host, pán Ronald Schenkel, riaditeľ Spoločného výskumného centra. Vystúpi s prezentáciou o dôkladnej vede pre tvorbu politiky a tiež bude k dispozícii na diskusiu následnú. Ďakujem mu pekne. Tí, čo ste tu prítomní, viete, že je to veľmi dôležité zriadenie, ktorého je on riaditeľom. Pretože pre našu budúcnosť v Európe je mimoriadne dôležité, ako na tom budeme v oblasti vedy a inovácií a výskumu. O tom sme už viackrát hovorili. Padli tu nejaké kritické otázočky. No a takéto otázky je potrebné prediskutovať s príslušným hosťom. Takáto šanca sa zrejme nebude tak skoro opakovať, takže pán Šenkel, dávam vám slovo. Ešte raz teším sa, že ste sem prišli. A nie je to poprvýkrát, čo ste tu. Dúfam, že to nie je ani posledný krát, čo ste tu. No a teraz vám už naozaj dávam slovo. Áno, ďakujem pekne. Prejdem ale do angličtiny. Vážený pán predseda, dámy a páni, poslanky, neposlanci, teším sa, že vám tu môžem odprezentovať našu prácu teraz a do budúcna. Na to sa budem koncentrovať v mojej dnešnej prezentácii. Pokúsim sa obmedziť na 20 či 25 minút. Máme tu totižto množstvo priesvite, ktoré vám chcem ukázať. Takže zo pár príkladov o tom, čo robíme, čo je našim cieľom do budúcna. Ďalšia priesvitka to je naša misia, naše poslanie. To je veľmi dôležité. My sami seba vnímame ako službu Európskej komisie na poskytovanie vedecky podloženého poradenstva pri tvorbe politik. A ja vám potom vysvetlím podrobnejšie, ako to robíme a aké nástroje využívame. My máme teda takéto naše posolstvo, naša organizácia sa v jeho zmysle zmenila a orientujeme sa na výsledky. My sme veľkou jednotkou v komisii, sme Eh, jedným z generálnych riaditeľstiev, ktorá má eh, správnu radu z členských štátov. Títo nám dávajú nielen strategické poradenstvo, ale menujú aj vedúcich eh, pracovníkov, vedúcich manažérov. Žiaden riaditeľ alebo generálny riaditeľ nemôže byť vymenovaný bez stanoviska tejto správnej rady. Našu pracovnú, náš pracovný program schvaluje Európska komisia, ale zároveň aj Um, členské štáty. Máme pracovnú skupinu, ktorá veľmi úzko spolupracuje s Európskym parlamentom, ale k tomu sa budem hlbšie venovať neskôr. Na ďalšej priesvitke, možno to trošku zložité vidieť, máme 7 inštitútov v 5 členských štátoch. Inštitút pre referenčné materiály a merania, ten je v, kre- v Géli, pardon, v Belgicku, na severe tejto krásnej krajiny. Potom máme zariadenie pre jadrovú e, technológiu, ten je v Karlsruhe v Nemecku, potom je to Inštitút pre energiu v Petene na sever od Amsterdamu, teda v Holandsku, potom tri inštitúty v Taliansku a potom ešte máme e, ďalší v Španielsku. Takže to je v Taliansku, to je ochrana e, spotrebiteľov, životné prostredie a ochrana a bezpečnosť občanov. No a ešte v Sevili v Španielsku to je ten inštitút pre e, prospektívne technologické štúdie. Títo sa stávajú čoraz dôležitejšími pre Európsku komisiu, lebo sa venujú polnohospodárstvu, klimatickým zmenám a takýmto kľúčovým témam. Pokiaľ ide o typológiu našej práce, gro je podpora pri tvorbe politiky, vychádzajúca z vedeckých e, poznatkov. Máme tu viacero nástrojov, tým sa budem venovať neskôr. Toto je naša kľúčová aktivita. Druhá kľúčová aktivita e, to je operatívna podpora, prevádzková podpora. Mnohá naša práca sa týka každodennej práce, teda anticipácia vecí, eh, včasné varovanie, pokiaľ ide o bezpečnostné otázky, či sú to, či sú to nejaké živly, či sú to nejaké epidémie a tak ďalej. To sú všetko vývojové trendy, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie občanov. No a potom ešte funkcia reakcie na krízy eh, sme naozaj veľmi užitoční a to tvrdia naši klienti tom, že im pomáhame riadiť krízy. Tretia dôležitá aktivita to je referenčné centrum, vedecké a technické a znovu vám neskôr uvediem niekoľko príkladov týchto činností. Ďalšia priesvitka, na tej vidíte, že sa zaoberáme všetkými časťami toho politického cyklu. Trošku slabí sme, a to treba povedať, v tej anticipácii, v predpovedaní. Tuto funkciu sa snažíme posilniť. Teda aké sú nové vývojové trendy v oblasti vedy, ktoré by mohli mať potenciál, boli, potenciálne rizikové pre občanov a kde by teda politika mala zareagovať čo možno najskôr, aby tieto rizika riadila a obmedzila. Ďalšia oblasť, kde trocha zaostávame, to je ex post hodnotenie dopadov. Keď už sa urobilo nejaké rozhodnutie o nejakej politike, je potrebné hodnotiť, či tá politika naozaj dosiahla ciele, na ktoré bola vytvorená. A tam sa robí relatívne málo podľa našich skúseností. Ďalšia priesvitka, tam zhruba vidíte, ako to vyzerá s našim rozpočtom. Najväčšia časť ide na prosperitu, chemikálie, biotechnológie, energia, informačná spoločnosť. Potom máme aktivity v oblasti solidarity, to sú klimatické zmeny, vidiecký rozvoj. Potom máme nukleárny program, to je tretí najväčší pilier, to je hlavne bezpečnosť v oblasti nukleárnej technológie a potom je to bezpečnosť. E, štvrtý pilier e, to sú prírodné katastrofy a reakcia. Ďalší, ďalšia priesvitka, tam vidíte konkrétne príklady toho, čo momentálne robíme. Podporujeme napríklad DG TRAN v oblasti strategického technologického plánu. Tam pripravujeme technologické mapy, mapy kapacít, Zaoberáme sa jadrovou bezpečnosťou, zaoberáme sa efektívnosťou e, rôznych eh, zariadení, fotovoltaické moduly, e, hydroenergia a tak ďalej, vodík, vodíkové e, zásoby a tak ďalej. ďalšia priesvitka, tam je tiež ďalší príklad toho, napríklad well-to-wheel štúdia alebo štúdia o biopalivách Možno neviete, že certifikujeme 60 všetkých fotovoltaických modulov celosvetovo. Prečo to robíme? Ide o to, že mnohí tvrdia, že výkonnosť podľa údajov výrobcu je často vysoká, ale keď si to overíte, tak zistíte, že údaje uvedené na výrobkoch nie sú správne. Preto je dôležitá takáto certifikácia, teda je potrebné, aby laboratória overili, že údaje uvádzané výrobcom sú skutočne správne. Ďalší príklad týkajúci sa klimatických zmien. Robíme takéto modely. Pred dvomi rokmi sme analyzovali scenár zábežnej situácie, ako sa vyvinú emisie skleníkových plynov a potom sme pre DGNV vypracovali viacero modelov. Ak chceme znižiť emisie CO2, čo je potrebné urobiť, v akých oblastiach môžeme dosiahnuť najlepšie výsledky, pokiaľ ide o, znižo- o znižovanie emisí skleníkových plynov. Toto je jeden z príkladov, potom máme ďalší príklad. Snažíme sa integrovane hodnotiť údaje na prístup ku klimatickým zmenám. Tu máme rôzne modely, eh, celosvetové energetické scenária, scenáre, rôzne databázy, pokiaľ ide o emisie, pokiaľ ide o znečisťujúce látky. To sú teda tie modely, ktoré vytvárame na základe rôznych databáz, napríklad znečistenie z vzduchu, vplyv chemického priemyslu na ovzdušie, potom údaje o zrážkach, o kvalite pôdy a tak ďalej. Tieto údaje všetky používame na to, že sa snažíme predvídať, ako bude vplyvať klimatická zmena na polnohospodárstvo, na naše hospodárstvo ako také a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom podporujeme DGNV a ďalšie generálne riaditeľstva komisie, že pripravujeme takéto analýzy a možné scenáre. Na ďalšej priesvitke možno to nevidíte veľmi dobre. Už som hovoril o reakcii na krízy. A za ostatné roky Máme niekoľko príkladov, kde sme poskytli podporu, napríklad keď bolo v regióne Abruso zemetrasenie, to sme hodnotili škody a monitorujeme to veľmi často, keď sa v členskom štáte objaví nejaká veľká škoda v súvislosti s zemetrasením alebo s požiarom. Rečník prerušil na chvíľu svoj prejav. Takže vždy, keď je tu nejaká kríza, Snažíme sa nášho klienta podporiť, tak aby sme pripravili objektívnu analýzu škôd, pretože táto krajina sa často oblacia na komisiu o mobilizáciu, o mobilizáciu Fondu Solidarity, takže my robíme takéto objektívne hodnotenia. Na ďalšej prísvitke vidíte, pardon, ten preskočíme, pôjdeme až na ten ďalší. A tam sú príklady toho, ako prispievame k európskemu priestoru výskumu. Toto je oblasť aktivít v rámci ERAVOČu a ERI. To robíme v spolupráci s DGRTD. To sú aktivity v členských štátoch, v regiónoch. Spoločne pripravujeme analytické správy za každú krajinu, Všetky údaje spolu s kolegami hodnotíme tak, aby bola k dispozícii databáza, ktorá bude umožňovať monitorovať eh, rozvoj, vývoj európskeho priestoru výskumu a pokroky, ktoré sa dosiahli pri stanovených cieľoch. Ďalší príklad, ďalšia priesvitka. Tam vidíte správu, ktorá sa vydáva každoročne. To sú údaje o investíciách jednotlivých e, spoločností, ide o investície súkromného sektora, ide o tisíc najdôležitejších podnikov celosvetovo, teda porovnávame investičné údaje s cieľom e, analyzovať situáciu, poskytovať poradenstvo, ako je na tom Európska únia v porovnaní s tými členskými štátmi. Táto tabuľka z roku 2008 bola zverejnená len nedávno. Dobrá správa je, že spoločnosti Európskej únie dosahujú 8,5 niečo medzi 8 a 9 percentami, pokiaľ ide o investície. Toto je naozaj veľmi vysoký ukazovateľ, na porovnaní s USA, ale stále ešte je tu nedostatok, hlavne pokiaľ ide o high-tech, vysoké technológie. Ďalší príklad vidíte na ďalšej priesvitke, ten sa týka geneticky modifikovaných organizmov. My sme referenčným laboratóriom Európskeho spoločenstva v tejto súvislosti, takže my koordinujeme prácu všetkých laboratórií v Európskej únii, tak aby sme skontrolovali súlad, pokiaľ ide o GMO My sme urobili práve nedávno dopadovú štúdiu. Chceme sa vyhnúť narušeniu hospodárskej súťaže v EÚ. Teraz máme 40 geneticky modifikovaných organizmov v Európskej únii, ale v najbližších rokoch sa to zrejme zvyší až na 120, takže musíme byť veľmi obozretní, aby politiky, ktoré sa uplatňujú, napríklad autorizácia, aby to všetko prebiehalo homogénnym spôsobom v Európskej únii. Ďalšia priesvitka tam vidíte náš príspevok k európskemu priestoru výskumu prostredníctvom prístupu k rôznym infraštruktúram. Hovoril som, že sme referenčným laboratóriom GMO, ale sme referenčným laboratóriom až v siedmých oblastiach. To sú kľúčové oblasti pre motorové vozidlá, pre rôzne infraštruktúry, kde nielen robíme výskum, ale poskytujeme prístup k iným výskumným zariadeniam a tiež robíme školenia a výcvik aj z kandidátskych krajín, aby sa mohli tiež podielať, mohli tiež využívať naše skúsenosti. Ďalšiu presvitku preskočíme, je to trošičku komplikované. Ide o cieľ, o sieť excelentnosti. Tam spolupracujeme s ďalšími laboratóriami v EÚ s cieľom podporovať čo možno najvyššiu kvalitu v teréne, ale aj vo výcviku. Ďalej máme medzinárodný panel pod vedením Davida Kinga. Minulý e, rok bola vydaná správa. Zrejme viete, že jej výsledky sú veľmi pozitívne. Potvrdzujú, že sme dosiahli vynikajúci pokrok. Povedali, že sú presvedčení o vynikajúcej kvalite podpory. Ale samozrejme, že ako dobrý panel, každý dobrý panel prišli aj s množstvom odporúčaní, ktoré aj implementujeme Jedným z tých odporúčaní bolo zvýšiť tú anticipatórnu činnosť, stať sa aktívnejšími v tejto ex ante fáze. Ďalej tu boli ešte mnohé ďalej odporúčania. Ďalšia prísvitka, tam vidíte, čo je pre JLC veľmi dôležité, teda zachovať si tú vysokú kvalitu, nielen o nej hovoriť, ale ju aj poskytovať. Máme tu niekoľko vynikajúcich publikácií, vedy, v rôznych vedných odboroch. Tiež udelujeme vedcom každoročne ceny za dosiahnuté výsledky v rôznych oblastiach. Na ďalšom slajde vidíte jedno z odporúčaní panelu pána Kinga teda tým bolo vytvorenie korporátnej stratégie na najbližších 5 rokov a my sme s tým začali. Vypracovali sme takú určitú víziu a chceme, aby naša organizácia sa stala poskytovateľom rôznych možností vychádzajúc z vedeckých poznatkov. My eh, teda staviame hlavne na eh, prírodných vedách, a často sme zabúdali na sociálnu, ekonomickú dimenziu, environmentálnu dimenziu. Tieto sú mimoriadne dôležité pre tých, ktorí sa zaoberajú tvorbou politik, takže my teraz tieto kompetencie priberáme. Takže ide o to, aby sme mali personál zaškolený aj v iných oblastiach, než len prírodné vedy. A potom sú tu ďalšie strategické ciele ktoré momentálne definujeme a ako náhle budú zadefinované, začneme konzultácie s našimi klientami v Európskej komisii. S správnou radou sme sa nedávno stretli a aj v pracovnej skupine pre Európsky parlament chceme tieto ciele prediskutovať, aby všetci aktéri mohli prispieť eh, do k tej, k tej stratégii na najbližších, 5 rok, na najbližších 5 rokov. Teraz vynecháme niekoľko priesvitiek. Chcem sa venovať našej spolupráci s vami. Na začiatku 7. rámcového programu vznikla myšlienka pracovnej skupine medzi Európskym parlamentom a našim zariadením. Táto myšlienka vychádzala z vášho pocitu, že Európsky parlament ako taký by mohol profitovať z vedeckej kompetencie, ktorá je k dispozícii VRC e a my sme naozaj urobili niekoľko štúdií, pokiaľ išlo o tento dopyt Európskeho parlamentu. Na ďalšej priesvitke vidíte, čo robíme spolu s Európskym parlamentom. Takže my vám dávame aktuálne informácie o našich aktivitách, aby ste mali predstavu o tom, čo momentálne robíme na podporu rôznych oddelení v komisii, kde sa zapájame do formulácie alebo do monitorovania politík. A toto je fórum, kde poslanci Európskeho parlamentu sa môžu spojiť s našimi vedcami. A my vám potom môžeme poskytnúť nejaké ďalšie informácie, ktoré teda môžete využiť na vaše účely. Takže je tu mnoho rôznych spôsobov, ako môžeme podporovať aj vás. Na ďalšej presvitke vidíte prehľad rôznych štúdí, ktoré sme pre vás vypracovali. Štúdia o zdravotných dopadoch GMO. Toto sme na vašu vypracovali minulý rok. Ďalej tu bola štúdia o trvalo udržateľnom polnohospodárstve. Ďalej vystavenie Ehm, interiérovým ehm, vzdušným chemikáliám, potenciálne rizika pre zdravie a potom e, dopady, príležitosti a výzvy modernej biotechnológie pre Európu. Na ďalšej priesvitke vidíte, kde pracuje tá pracovná skupina. Rano Pasilina bol jej predchádzajúcim predsedom. Vidíte, že sme sa stretávali. Našou témou bola napríklad spolupráca e, s rozvojovými krajinami, geneticky modifikované organizmy, potom e, úrad pre e, kontrolu integrovaného znečistenia a prevencie. Toto je veľmi dôležité zariadenie. A potom ešte aj klimatické zmeny. To tiež bola téma našich rozhovorov v rámci tejto pracovnej skupiny s Európskym parlamentom. A už sa dostávam k záveru. Musím povedať, že pre JRC je Európsky parlament mimoriadne dôležitý a preto by sme uvítali aktívnejšiu interakciu s vami, hlavne teraz výborom ITRE. Možno poslanci o nás dostatočne nevedia, preto veľmi radi využívame túto možnosť prísť do ITRE. Uh, radi sme prišli takto um, skoro po začiatku volebného obdobia, aby sme s vami nadviazali kontakt čo možno najskôr. 28. oktobra zorganizujeme prednášku tu v Bruseli. 250 registrácií sme zatiaľ dostali a vy všetci ste tiež pozvaní. Rečníkom je Ellen Leschner z USA, ktorá je editorkou žurnálu Science a e, táto vás teda poinformuje o možnej spolupráci medzi USA a Európou a budúci rok tu v Európskom parlamente plánujeme výstavu, konkrétne 3. a 6. mája. Táto výstava by sa mala venovať e, našim aktivitám a teda chceli by sme nadviazať kontakty s poslancem Európskeho parlamentu. Myslím, že na tomto mieste môj prejav ukončím a veľmi rád odpoviem na vaše otázky. Ďakujem za pozornosť. Äh, Ďakujeme, pán äh, generálny riaditeľ, za veľmi obsiahle informácie. Bolo toho veľa. Už sa hlásia prví rečníci, to znamená, prebudili ste ich zvedavosť. Určite sa chcete vyjadriť k tomu alebo položiť otázky. Kto je prvý? Pani Gutierrez Cortines, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto prednášku. Jedna uh, vec sa týka týchto veľkých uh, centier, ktoré sú uh, multikultúrne. Teda mali by sme sledovať aj výskumnú politiku. Čo si mi v tom e, chýba, tak povediať dve veci. Na jednej strane sa snažíme robiť diagnózy, pozorovania, ale nedávame žiadne riešenia. Sú tu veľké e, rozdiely. Veľa výskumu sa odohráva v Spojených štátoch. Nož, e, ako som bola povedala, riešenia sú potrebné. Riešenia nevždy, nevždy sú v súlade s, s, so zadaniami. Ide o rôzne, rôzne oblasti, Veď keď sa zaoberáme e, napríklad zemetraseniami, zosuvmi pôdy, tak problémy na Sicílii sú iné ako v inej krajine to sa týka všetkých oblastí výskumu. Treba vychádzať z riešení, nie z diagnóz. Rozumiem, že, že vy ne, nie priamo skúmate, ale skôr sumarizujete, stávate do, dohromady výsledky, ale pri všetkých týchto a, aspektoch, napríklad v polnohospodárstve alebo pri trvalo udržateľnom rozvoji, je, je, e, pozeráme sa skôr e, do minulosti un personaje que es una niña que dice que miraba el futuro con los ojos en la nuca. Nosotros... No- je to, y esto... niečo, čo si jednoducho nemôžeme dovoliť pozerať sa do minulosti. Máme tu, máme tu celkom jasné dôkazy e, o, klimatických zmenách, o, o pôdnych danostiach. Už v polnohospodárstve musíme zabezpečiť mnohým ľuďom obživu a preto musíme teda byť pokrokoví. Nemôžeme my, e, myslieť na pomalé polnohospodárstvo, musíme reagovať na demografické zmeny, musíme e, zabezpečiť tr- trvalú udržateľnosť, musíme robiť oveľa viac a tá nekompatibilnosť európskej politiky musíme e, odstrániť rozporuplné fenomény v Európe, aby sme si sami pod sebou e, nepílili halus. Napríklad časopis e, Nature hovoril e, v auguste o ríči a tam e, sa píše, Európa realizuje oveľa viac analýz a u ríču iš, išlo práve naopak o redukciu takýchto úsilí, takže a autory tohto článku urobili naozaj čosi ohromné. Napríklad ďalej no, Norsko kde smernice ni- ničia vlastne e, dedičstvo, tak napríklad zákaz olova. Mnohé veci sa nedajú re- reštaurovať vôbec. Ďalej energetická uh, úspornosť uh, budov. Tak napríklad ne- tu sa nezohľadňujú vôbec historické budovy. A ďalší príklad. Európska únia platí uh, príspevky za odlesňovanie, napríklad za klčovanie olivovníkov, ale po tisi- e, tieto, tieto st- e, st- stromy majú e, tisíce, tisíce rokov. Najlepšie stromy sú práve tie staršie a ešte sa tu platí za ich klčovanie. Treba si dať naozaj pozor, pozor. Tu treba skúmať, skúmať, celkom špecificky skúmať uh, dopady týchto e, zákonodarných iniciatív, pretože mnohé veci skôr ničíme. Ďalším je pán Correra de Campos. Obrigado, senhor Presidente. Eu gostaria de cumprimentar o professor eh, Schenkel pela... Ďakujem. Chcel by som poďakovať pánu Schenkelovi za skvelú prezentáciu o aktivitách spoločného výskumného strediska. Chcel by som povedať, že na mňa urobilo veľký dojem to, že tento inštitút vyvíja, vyvíjal toľko aktivít počas posledných rokov. Takisto sa mi veľmi páčil materiál, ktorý sme tu videli, ktorý nám ukazuje históriu SVS veľmi sympatickým spôsobom, zaujímavým spôsobom a ukazuje nám a... não pensada há 30 anos, vývoj, ktorý nebol strategicky e, plánovaný pred 30 rokmi, ale ktorý napriek tomu má určitý e, logický vývojový prvok. No a teraz k tej stratégii. Ako e, čitateľ týchto dokumentov mám pocit, že stredisko sa vlastne snaží nájsť konjunkturálne odpovede na e, problémy, ktoré tu boli predstavené, alebo ktoré boli v stredisku predložené európskymi inštitúciami. A preto by som chcel najprv odpovedať na e, bezpečnosť jadrovej energetiky, na e, pandémie. Je totiž veľmi nutné, aby sme uprednostnili soft science research, aby sme tu mali novú výskumnú líniu. Táto oblasť je veľmi zaujímavá, má veľmi vznešené a dôležité ciele. A chcem sa spýtať na to, Máte pocit, že keby ste mali bielu kartu, keby ste mohol navrhnúť nový model, eh, keby ste mohli navrhnúť nový model, doporučili by ste Napríklad to, aby sa stredisko zastavilo a e, navrhlo si novú stratégiu na ďalších 10 rokov. Pretože nasledovné finančné výhľady sú lepšie než finančná perspektíva minulých rokov. Ďakujem, kolega Girek.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 poradcov, tak e, budeme mať jediný e, e, indikátor, ktorý, ktorý sa používa a teraz uwzględniające <laughs> wiele innych czynników zmienności. Ide o trošku vieryhodnejšie modely, s ktorými sa bude pracovať, kde budú lepšie indikátory. Napríklad e, dopad slnečného žiarenia a množstvo ďalších indikátorov. Ale komisia sa tu opiera len o jediný ukazovateľ a Určite vám je známe, že, že matematický model sa dá využiť rôznymi spôsobmi a že sa dajú z neho odvodiť rôzne prognózy podľa toho, čo e, použite ako vstupné dáta do tohoto modelu. A model komisie nie je veľmi vierohodný. Mohli by ste nám toto sprostredkovať, niečo k tomuto e, mo, modelu? Ďakujeme, veľmi zaujímavá otázka, kolega Udy. Merci, monsieur le président, et à mon tour, euh, monsieur le directeur général, je voudrais vous adresser mes compliments. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán generálny riaditeľ, chcel by som poďakovať za túto veľmi kvalitnú prezentáciu. Mám však určité obavy ako poslanec Európskeho parlamentu, pretože my tu zastupujeme našich občanov, sme v kontakte s rôznymi inštitúciami, či už je to výskumné stredisko, Eh, národné, verejné výskumné pracoviska eh, majú určité obavy týkajúce sa posledného vývoja, nedávnych vývojových tendencií, pretože keď sme sa na túto schôdzu pripravovali, už o tom hovoril predrečník, hovorili sme už v roku 2003 o tom, že by bolo treba vytvoriť európsky výskum v tejto oblasti, v oblasti výskumu vývoja. Vy tu máte určitú poradnú úlohu. Takúto by ste mohli vy, e, vykonávať i vo vzťahu k našemu výboru, aby ste nám poskytli určité stanoviska. ako by sme mohli dosahovať skutočnú európsku politiku v oblasti výskumu. Pretože je tu množstvo rôznych inštitúcií, máme tu e, základné logické prístupy, je to veľmi komplikovaná oblasť výskumu vývoja sú tu, je tu e, medzivládna logika, ktorá, ktoré, ktorou sa riadia nástroje jednotlivých členských krajín. Ďalej je tu určitá logika e, medziinštitucionálna, sú tu rôzne inštitúcie, inštitú, e, univerzity a potom je tu logika komunitárna. V tejto celej záplave, v tejto zložitej situácii by sme mohli dosiahnuť určitú koherenciu, tak aby sme mali spoločnú európsku politiku v oblasti výskumu. A ďalšia otázka sa potom týka množnosti financovania. Asi 80 výskumu, pokiaľ viem, financujú členské krajiny. Nachádza sa to teda priamo na území členských štátov. Rád by som sa spýtal, bez toho, že by sme zvyšovali akékoľvek dane a podobne, ako by sme mohli toto financovanie využiť podobne ako v oblasti polnohospodárstva na európskej úrovni, na úrovni EÚ? Alebo by podľa vás možno bolo dobré, aby sme e, e, hovorili aj o záležitostiach týkajúcich sa našeho vzťahu s Európskou e, investičnou bankou. Či tento nástroj považujete za kvalitný, dobrý nástroj, či tieto vzťahy, pokiaľ ide o financovanie, sú dostatočne kvalitné, pokiaľ ide o pôžičky a výskumné programy. Čiže ešte raz zdôrazňujem tú obavu nás, poslancov, pretože nenachádzame tie správne štruktúry. Komisár sa samozrejme snaží, ale vy ste riaditeľom tohoto vedeckého európskeho strediska a preto by som sa chcel spýtať, akým spôsobom sa bude uberať vývoj v tomto smere, tak aby sme využili výsledky celosvetového charakteru, pretože, ako hovoril eh, generál de Gaulle, musíme mať vždy niekoho, kto nájde tie riešenia, nielen vedcov. Teda musíme mať európsky výskum. Rád by som počul vaše odporúčania. Nech sa páči ďalší rečník. Gracias, señor presidente, señor Schenken, gracias. Ďakujem, pán predseda, a, a ďakujem aj za vašu prednášku. Je pekné, že ste tu s nami dnes. Bola to veľmi, veľmi ilustratívna prednáška. A aj ste správne povedali, Eh, je tu mnoho nových poslancov a my na vás mnohí vidíme poprvýkrát. Táto pra, eh, práca vašeho centra je veľmi dôležitá. Pritom je to veľká neznáma tu v Európe, aj v, u mnohých poslancov tu v parlamente je to neveľká neznáma. Vy ste nám ukázali dobrý scenár, pokiaľ ide o prácu, ktorú realizujete. A ja som presvedčená eh, o tejto práci. Vychádzam však z toho, že v každodennej práci. To nie je vždy celkom jednoduché. A preto by bolo celkom pekné, keby ste nám ukázali aj druhú stranu mince. Akými problémy e, vo vašom centre sa musíte ešte potýkať? každodenné problémy, ktoré e, vám umožňujú vykonávať tie funkcie, ktoré sú e, dôležité pre tých, kvôli ktorým ste boli vlastne zriadení. Tá, táto podporná práca pre komisiu, pre, pre tých, ktorí eh, príjmajú politické rozhodnutia. Nezávislosť, financovanie, to všetko by ma zaujímalo. Možno by ste nám mohli k tomu eh, ukázať taký iný pohľad. No a teraz ešte konkrétna otázka. Ako to vyzerá, eh, pokiaľ ide o plány, prípravy z, spolupráce s novým Európskym inštitútom projektom inovácií a technológií a po druhé, a tu sa pripájam k otázke pána Udyho, hovorili ste o vašej práci o tzv. vedeckej politike a tu ide aj o prepojenia s priemyslom, e, prepojenia medzi výskumnými pracoviskami a bolo by zaujímavé e, dozvedieť sa, či aj vy sami dokážete prispieť e, k teda k, e, k forme Európskeho výskumného priestoru. Ide o lepšie formy organizácie takéhoto spoločného e, výskumného vnútorného trhu, kde ide o mobilitu výskumu, infraštruktúru výskumu v Európe, koordinácia takisto tiež s vedeckou politikou členských krajín a tak ďalej. To je teda moja otázka. Ďakujem. Ďakujeme, pani kolegyňa. E, ďalší je kolega Eh, Vážený pán generálny riaditeľ, na jednej z eh, priesvitok ste poukázali na to, že vaše centrum by chcelo byť najdôležitejšou eh, inštanciou, ktoré by, ktorá by vedecké ponúkala vedecké obcie opcie tým, ktorí prijímajú rozhodnutia v Európe v politickej oblasti. A k tomu moja otázka. predstavme si, a nechcem sa tu vysmievať, že e, to bude trošku problematické pre radu, pretože rada e, si môže využiť aj národné prostriedky, ale ako je to s parlamentom, ako európskym e, orgánom, doterajšia spolupráca medzi e, vašim výskumným centrom a parlamentom e, nevyzerá tak, že by ste boli tým najlepším poskytovateľom vedecky podložených e, rozhodnutí alebo obcí. Toto by sa malo naozaj lepšie vypracovať, aby to poslanie, ktoré ste načetli, to stižiadostivé poslanie nebolo len na papieri, ale aby súviselo aj s realitou. Ďakujem a teraz kolega Čičester. Uh, uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Som rád, že vás vidím, pán generálny riaditeľ, tu vo výbore opätovne, že nás informujete o činnosti SVS. Mám tú radosť, alebo mal som tú čest sledovať vašu činnosť po dlhšie obdobie. Vypočul som si dnes komentáre kolegov a ešte väčšie je moja zvedavosť na, na vašu odpoveď, pokiaľ ide o vašu odpoveď na otázku pána Gierek, pokiaľ ide o vedecký výskum v oblasti politík klimatických zmien. A takisto ma veľmi zaujíma koncept pána Udyho týkajúci sa spoločnej poľnohospodárskej politiky a v súvislosti s vedeckým výskumom. Takisto vaša, vaša, vaša výzva na použitie e, zvyšných finančných prostriedkov. Po roky sme e, bojovali, aby sme si vôbec udržali prostriedky pre SVS, takže neviem, či sa budú dať prostriedky dať ešte navýšiť. No, som zvedavý. A môj hlavný e, bod je ten, chcel by som vyzvať kolegov, aby, ak je to možné, navštívili jeden či ten či onen inštitút e, v rámci SVS. E, Napríklad no v Karlsruhe. Takže e, by ste sa mohli presvedčiť sami, sami sa pozrieť, ako vyzerá vedecká tradícia. Um, Chcel by som vám naozaj odporúčiť, uh, mohli by ste mať to šťastie, ako nie mnohí ostatní. Aha. Počas, počas napríklad uh, uh, Tyrkisových týždňov uh, sa môžete, uh, môžete využiť túto možnosť, to je moja hlavná poznámka. Chcel som teda vyzvať kolegov, aby navštívili tieto inštitúty budem to stôrazňovať aj na zasadnutí koordinátorov tohoto výboru. Äh, Ďakujem pekne. Vážený kolega Chichester, možno by sme to mali naozaj e, vyriešiť na zasadnutí koordinátorov, e, či nepredložíme ponuku celému e, výboru. No a nájdeme nejaký hodný termín a pozrieme sa na to. No a posledný posledná pripomienka, kolega Vogan. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je e, prvýkrát, čo som e, videl takúto prezentáciu. No, myslím, že to bolo veľmi zaujímavé. E, bolo by dobre podporiť prácu centra, hlavne podobu štúdiu pretože všetky naše politiky mali mať vyhodnotenie dopadov a mali by byť eh, empiricky založené. Nehovorili ste veľa o, o vašich zamestnancoch, o počte a o štruktúre, možno by ste nám tomu mohli niečo povedať. A mm, zaujímali ma klimatické zmeny, o tom, to, čo ste o tom hovorili. Zdá sa, že je množstvo akademických a vedeckých organizácií v celej Európe, ktoré sa zaoberajú podobnými vecami. Ja som sa v západnom Velse tiež zúčastnil na návšteve podobného centra, takže chcel sa spýtať, či spolupracujete s týmito organizáciami a úradmi, či si zdieľate informácie, dôkazy, výsledky výskumov, pretože tak by sme sa dá predísť duplikáciám. Ďakujem pekne, to bolo veľa otázok. Máte slovo, pán generálny riaditeľ. Dúfame, že sa vám podarí zodpovedať čo najviac tých otázok a keď niektoré otázky zostanú otvorené, tak si nájdeme nejakú inú príležitosť v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, pani Gutierrez sa spýtala viaceré otázky, ktoré sú dôležité, ale opätovne musím povedať, že SVS sa musí sústrediť na svoju prácu. My nemôžeme sa snažiť robiť všetko. Nemôžem vám poskytnúť všetky detaily, ale my sa sústredíme na 7 až 8 v tých veľkých oblastí a toho sa musíme držať. Ehm, snažíme sa nachádzať riešenia. No a ten základný výskum vykonávame len eh, na to, aby sme si vytvorili kredibilitu v tých kľúčových oblastiach. Takže našou misiou nie je eh, robiť základný výskum pre inovácie. Skutočne ten, ten, ten základný výskum a eh, v pravom zmysle slova. Nie a potrebujeme spolupracovať s organizáciami, ktoré poznajú tú, tie špecifické oblasti, na to, aby sme dokázali skombinovať všetky vedecké poznatky, potom ich dokázali pretaviť do rôznych scenárov a politik. Myslím, že to je tou hlavnou odpovedou na veci, o ktorých ste hovorili. My nespracujeme vo všetkých oblastiach, o ktorých sa tu hovorilo jedno slovo ešte k Ríču. Autorom toho článku eh, bol bývalý spolupracovník SVS, bol eh, riaditeľ Ekvanu, ktorý sa venoval, ktorý sa venoval na testovaniu na zvieratách. No a ja viem, že ten človek išiel na univerzitu John Hopkins a vie veľmi presne, že počet zvierat, ktoré sú potrebné pre ríč, No tie údaje sú rôzne. No a ja sám som sa zúčastnil debaty, keď čísla boli rôzne o tom, koľko zvierat je potrebných na text toxicity. No a my musíme si uvedomiť, aké máme dnes poznámky a cez ne sa dostať k tým najlepším výsledkom musím povedať, že my sme neboli mm, z toho uvernenia toho článku veľmi nadšení. Neboli tam overené údaje, boli dokonca trochu zmanipulované. No a jasne sa vyjadríme, že sa na to nepačilo, pretože my chceme postupovať jasným spôsobom. No pán Correro de Campos mňa veľmi teší a veľmi sa teším z toho, čo ste povedali Čiže prečo e, my máme dobrú reakciu našich e, klientov? E, pretože mm, ja som sa pravidelne začal stretávať so všetkými aktérmi na to, aby sme získali ten komplexný pohľad a dokázali plánovať výsledky v priebehu 5 rokov, čo budeme vtedy robiť akým spôsobom to budeme robiť. A opätovne to nebudeme robiť sami. SVS e je pravdepodobne e, najlepšou organizáciou, ktorá spolupracuje s mnohými s mnohými e, vedeckými centrami, takže ak by sme boli sami, tak by určite nebolo možné vykonávať túto prácu. No a tá najkomplexnejšia otázka, ako by ste tú organizáciu vytvorili, ak by ste mali tú moc. Nož, ak by som to mohol urobiť, tak nikdy by som geograficky to nerozložil tak, ako to je teraz. Je to skutočne veľkou nevýhodou. Ak chceme eh, vytvoriť interdisciplinárne týmy, a tie potrebujeme, je veľkou nevýhodou, že sme, máme svoje sídla všade v Európe. Ale snažíme sa s tým vyrovnať, používame eh, najnovšie technológie, informačné technológie, na to, aby sme dokázali spolu pracovať. No a čo sa týka vašej, vašeho príspevku k finančným perspektívam, tak novou stratégiou, no a stratégia je taká, no a ja som to jasne povedal, a myslím, že by bolo nesprávne, ak by sme žiadali eh, viacej peňazí, možno by som to nemal robiť, my chceme takú prioritizáciu, a to sme našim klientom jasne povedali, musíme sa zameriavať na určité oblasti a e, nemôžeme sa snažiť e, ďalej rásť, ale musíme sa snažiť o prehlbenie spolupráce so všetkými dôležitými aktérmi v EÚ, čo sa týka klimatických zmien. Nuž, e, my sme ako keby obeťou našich klientov. Ehm, naše, našou hlavnou úlohou je klientská podpora vedeckého výskumu. No a preto musím povedať, že čo sa týka klimatických zmien, venuje sa tomu 70 do 60 ľudí a nevykonávame, nevykonávame žiadny vedecký výskum. A z, zameriavame sa len na stratégie zmierňovania a prispôsobenia a preto vytvárame scenáre. Takže naše vedecké portfólio je sa riadi našimi požiadavkami našich klientov e, v DG Environment. No, s veľkým záujmom sledujeme diskusiu o geoengineeringu, ale až pokiaľ nebudeme mať overené informácie, ako, ako bojovať proti tým časticám vo vzduchu, tak najskôr potrebujeme, ak oveľa spolahlivejšie informácie, pretože množ, možné nevýhody by mohli byť obrovské, takže skutočne sledujeme eh, rozvoj v iných vedeckých organizáciách veľmi detálne. Jeden z našich kolegov eh, napísal článok na Policy Forum o geoengineeringu a o tom, čo si o tom myslíme a čo potrebujeme a čo požadujeme. Takže skutočne sme veľmi opatrní ale ešte raz chcem zopakovať, že to nie je hlavným predmetom našej práce. Nevenujeme sa výskumu a nemali by sme na to ani kapacitu. Oveľa, oveľa viac sa sústredíme eh, na konkurencieschopnosť. Rovnako sa viacej venujeme ekonomickým aspektom na to, aby sme dokázali vyhodnotiť opätovne rôzne štúdie. Eh, viete, ten dánsky inštitút Lombard, ktorý pripravil štúdiu o hospodárskom dopade klimatických zmien. Takže chceme sa tomu venovať, bližšie to skúmať. Nie len v, z sociologického a environmentálneho hľadiska, ale aj za ekologického. Vážený pán Ovi, vaša otázka je veľmi náročná pre mňa osobne, pretože my nerobíme vedeckú politiku, venujeme sa mnohým veciam, ale a nie vede, vedeckej politike alebo politike pre vedu. My tie nástroje, ktoré potrebujeme a rozhodovanie o nich nechávame na generálne riaditeľstvo pre výskum. No a čo sa týka, tak osobne vám môžem povedať, že eh, myslím, že na posilnenie výskumu v Európe je potrebné použiť, náročné, použiť náro, ná, národné financovanie. V súčasnosti to národné financovanie je obmedzené na podporu vedeckých inštitúcií v tej samotnej krajine. A ja si myslím, že by to prinieslo určitú pridanú hodnotu, ak by členské štáty e, sprístupnili vlastné financovanie e, na zvýšenie konkurencie Eh, medzi tými špičkovými výskumnými eh, inštitútmi, aby to urobili a ak by eh, vyberali projekty na základe pokrokovosti a excelentnosti, tak by to prinieslo pridanú hodnotu aj pre členské štáty, ktoré by svojim financovaním spolupracovali so zahraničnými týmami a ja si myslím, že to by znamenalo obrovský pokrok. Ale viem, že skutočnosť, to neumožňuje. Pani eh, Madurel, opätovne ďakujem za pozitívne vyjadrenia na našu adresu. No už akým problémom čelíme, ja si myslím, že najväčší problém je nábor nových pracovníkov. No a to je názor, ktorý majú všetci zamestnanci. A práve sme viedli veľmi intenzívne diskusie s DG Admin a s EPSom. Máme obrovské problémy z, z, pod, z tých súčasných podmienok e, do našej organizácie priláka tých najväčších a najlepších e, vedcov. Nábor je veľmi dlhý, zložitý. E, na odporúčanie Davida Kinga vo svojej, v jeho správe sme sa veľmi dobre porozprávali za DG Admin. Takže Osobitné konkurzy sa budú konať pre špecialistov, ktorí budú vyberaní skutočne na základe svojej vedeckej práce a nie nejakej vedecko-administratívnej práce. Takže potrebujeme lepší prístup a potrebujeme tiež vysoké číslo zamestnancov na dobu určitú. Potrebujeme doktorandov, vedeckých spolupracovníkov, externých. No a ja myslím, že to by bolo e, najlepšie a to je aj ten najväčší problém, s ktorým sa v súčasnosti stretávame, čo sa týka technológií a inovácií. Už sme prijali rozhodnutie, zúčastnili sme sa programov, ak sú v rámci našich e, jadrových kompetencií. Takže ak sa objavia e, nejaké konkurzy o tom, alebo verejné obstarávania v tom, kde máme kompetencie, tak sa zúčastníme. No a pán Butikov Vaša pripomienka je absolútne správna, ja chápem, čo ste tým chceli povedať, ale naše poslanie je, alebo sa hovorí, že najdôveryhodnejší eh, poskytovateľ poradenstva k e-, európskym politikom. Určite nechceme povedať, že sme jediní, to je bolo arrogantné a nerealistické a ja dúfam, že z mojich predchádzajúcich poznámok ste pochopili, že my pracujeme v sieti spolupracovníkov a keď hovoríme o európskych politikoch, myslíme tým hlavne Európsku komisiu, ktorá má právo iniciatívy. Takže hlavnú podporu máme zo strany komisie, e, spolupracujeme aj s parlamentom, ale je úplne pochopiteľné, Ehm, nikdy som nepovedal, že my sme tým najväčším alebo jediným inštitútom a to by som si ani nikdy nedovolil, pretože by to bolo pre organizáciu zlé. Ja nechcem, aby organizácia bola e, najväčšou alebo jedinou. Poprvé je to absolútne nerealistické a po druhé e, je to zlé, ak sú to monopoly. Takže to určite nie. No a naše interakcie e, sa sústredia na občanov, spoluprácu s radou a inak ak hovoríte, že členské štáty majú svoje vlastné eh, vedecké poradné orgány, tak oni majú hlavnú úlohu a s nimi spolupracujeme tiež. Joel Chichester, myslím, že som zodpovedal eh, vaše otázky, tak prvú ako aj druhú nehľadáme ďalšie peniaze, snažíme sa výjsť s tým, čo máme, snažíme sa zvýšiť mm, našu konkurencieschopnosť a preukazovať, že klienti a iné organizácie, národné orgány nemusia dôverovať a už platia za prácu, ktorú robíme v ich mene, ktorá by však nemala byť eh, mimo jadra našej centra našeho, našeho poslania a mandátu. A to ukazuje dôveru, ak vám iní dávajú finančné prostriedky. Pán, máme 2600 e, zamestnantov a približne 300 až 400 je platených e, z príjmu. No a zameriavame sa na ten hlavný model, No, problém s tými modelmi sú vstupné údaje a parametre, ktoré si volíme. Model vám povie, čo treba zadať a skutočným umením je zistiť, aké sú tie najlepšie podmienky a, aké, a aký scenár vybrať. Takže preto treba kontrolovať a overovať si to vždy s ostatnými. Takže musíme skúmať, aké sú tie hraničné podmienky, e, ktoré zadáme e, a aký výsledok je, potrebné dosiahnuť a je dôležité poskytnúť tie najlepšie vstupné údaje na spolahlivý scenár. Ja myslím, že som zodpovedal väčšinu vašich otázok a preto teraz ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán generálny riaditeľ. Ja by som sa chcel poďakovať mene všetkých kolegov, Kolega Butikov má ešte dodatočnú otázku. Vážený pán predseda, je možné, aby sme dostali prezentáciu? Áno, všetci ich dostanete. No aj preto ďakujem pekne. Ďakujem pekne za rozhovor. No a v budúcnosti určite budeme reagovať na ponuku dialog, na dialog tak, ako v rámci podujatí Európskeho parlamentu, ale aj dáme príležitosť záujemcom navštíviť vaše zariadenie. No a, a pre nás ste dôležitým partnerom a preto ešte raz veľmi pekne ďakujem a za to, že ste dnes prišli. meine lieben Kollegen. Dámy a páni, hovorili sme o téme eh, mobilite, mobility vedcov v rámci rôznych eh, diskusí. No a výbor zadal eh, prednedávnom štúdiu o otázke cezhraničnej mobility vedcov. Táto štúdia už bola dokončená, všetci ju máte k dispozícii. Máme ju aj e, v peknej farebnej verzii a boli by sme radi, aby to na výbore ešte raz bolo odprezentované, pretože o tom veľmi často hovoríme a preto by bolo dobre vedieť, aké sú výsledky takýchto štúdií. No a teraz dám slovo pánovi Kimovi Viviamaovi. Dúfam, že sa mi to podarilo dobre vysloviť. A takže srdečne ho privítam. On nás uvedie do problematiky tejto štúdie a potom ďalšie veci. A prejdeme na ďalšie body. Takže požiadam vás, aby ste to povedali skutočne stručne, aby sme sa dostali k ďalším eh, bodom. Nech sa páči, máte slovo. OK, Good afternoon, everybody. Dobrý deň. Som Kimo Williama z konzorcia osôb, ktoré pracovali na vypracovaní z tejto štúdie Ostatných autorov tejto štúdie vidíte na obrazovke. Dovolte mi, aby som vám najskôr predstavil obsah tejto štúdie, respektíve mojej dnešnej prezentácie. Budem hovoriť o úlohe mobility výskumníkov, mladých ľudí a dovolím si vysloviť niekoľko odporúčaní na zjednodušenie mobility mladých výskumníkov do budúcna. Najskôr vysvetlím, čo si predstavujem pod pojmom mobilita výskumníkov. Poviem vám, prečo je takáto mobilita mimoriadne dôležitá potom poviem niekoľko slov o súčasnej situácii, pokiaľ ide o stav mobility výskumníkov v Európe. Potom predstavím hlavné výzvy, ktoré súvisia s touto problematikou. Potom stručne predstavím niektoré iniciatívy a opatrenia na úrovni Európskej únie. Mám tu jeden príklad. Je to iniciatíva Charter and Code a potom si dovolím ešte niekoľko odporúčaní. Už som spomínal, že dôležitá je definícia mobility výskumníkov. Mobilita nie je to isté, čo migrácia. Ide o skutočnú možnosť voľného pohybu v Európe. To by bola tá migrácia, ale mobilita tiež obsahuje určitú cirkuláciu, takže je tu pohyb tam a späť na rozdiel od migrácie, ktorá ide jedným smerom. Dôležitá je dlhodobá a krátkodobá mobilita, teda rozlišovanie medzi dvomi pojmami. Krátkodobá to je niekoľko dní, týždňov či mesiacov a dlhodobá mobilita. Tá dlhodobá mobilita, tá môže byť e, niekoľko rokov. Každá z týchto dvoch modalít mobility je vystavená iným problémom, iným výzvam. Ďalej je potrebné rozlišovať medzi mobilitou smerom dnu a mobilitou smerov von. Je rozdiel, či krajina priláka výskumníkov z iných krajín, alebo či skôr výskumníci z danej krajiny odchádzajú inám, do iných krajín alebo do iných regiónov. Toto je veľmi dôležité aj na európskej úrovni. Teda skúmať akí, koľkí výskumníci prichádzajú do Európskej únie, pokiaľ ide o občanov tretich krajín. A potom, kam zasa smerujú výskumníci z Európskej únie, keď sa rozhodnú opustiť územie EÚ. Ďalej potrebujeme rozlišovať medzi skutočnou fyzickou mobilitou a vnímanou mobilitou. Tá fyzická mobilita je niekedy veľmi náročná časovo aj zdrojovo, kde o rôzne príležitosti, ktoré vyplývajú z informačných technológií. Informačné technológie naozaj prinášajú možnosti tej virtuálnej mobility, ktorá nenahrádza fyzickú mobilitu, ale doplňajú rôznymi spôsobmi. Could you distinguish between intersexual Potom tu máme intersektorálnu mobilitu, mobilita smerom od vedeckých inštitúcií do priemyslu alebo potom medzi vedeckými inštitúciami medzi sebou. Ďalej tu mobilita medzi rôznymi sektormi, rôznymi disciplínami. Momentálne hovoríme hlavne o mobilite medzi regiónmi a medzi krajinami. Je to teda fyzická mobilita mladých výskumníkov. Prečo teda je mobilita taká dôležitá? Uh, Bohužiaľ, neexistuje dostatočný počet uh, štúdií, ktoré by poukazovali na pridanú hodnotu mobility Takže tá porovnateľnosť štatistík e, je veľmi obmedzená, ale niektoré výhody mobility už boli identifikované aj v skorších štúdiách. Keď sa pozriete na trh práce, mobilita umožňuje lepšie prepojenie ponuky a dopytu. A to aj vo výskumnej oblasti. Toto je mimoriadne dôležité, pretože v rôznych krajinách, v rôznych regiónoch existujú rôzne potreby, pokiaľ ide o odborníkov. A títo odborníci sú nie vždy k dispozícii v príslušnom regióne alebo v príslušnej krajine. Takže keďže existuje európsky trh práce pre vysoko kvalifikovaných ľudí, tak to vedie k zlepšovaniu um, výkonu v oblasti výskumu a vedie to aj k zvyšenej špecializácii. Otvorený trh pre výskumníkov dáva možnosť vytvára také určité centrá vysokej kvality, ktoré sa špecializujú na určitú oblasť. Ide o tú akumuláciu kritickej masy. Toto je dôležitá pridaná hodnota mobility výskumníkov, teda ľudia majú možnosť eh, ísť na miesto, kde ich talent je najlepším spôsobom využitý. Takže umožňuje to jednoduchšie prepojenie. Mladí, často veľmi dobre vzdelaní, ambiciózni výskumníci nemajú možnosť nájsť e, vo svojej domovine alebo na svojej alma mater príslušnú prácu a mobilita im umožňuje lepší kariérny postup a samozrejme zvyšuje aj produktivita jednotlivca. Potom transfer poznatkov. To úzko súvisí aj s erou. Poznatky sa ľahšie, rýchlejšie vymieňajú s nárastom mobility. A poznatky sa dostávajú aj do praxe, a to možno rýchlejšie v rôznych častiach EÚ. Keď sa pozrieme na hľadisko konkurencie schopnosti, kvalifikovaný personál je čoraz žiadanejší, pretože vedomostná spoločnosť s cieľom dosiahnuť väčšiu konkurencie schopnosti, vyžaduje práve takýchto kvalifikovaných výskumníkov. A tiež starnutie populácie platí aj pre výskumníckú populáciu. Potrebujeme mladých výskumníkov. Takže mobilita môže pomôcť riešiť takýto problém. Hlavne mobilita z tretich krajín. S tým úzko súvisí aj nárast medzinárodnej súťaže. Krajiny súťažia o talentovaných mladých ľudí a Európa zatiaľ v tejto súťaži veľmi neobstále. Ďalej tu máme na obrazovke niekoľko čísel. To je klasifikácia rôznych krajín. V nedávnej štúdii je to štúdia vypracovaná pre IPTS, ktoré je súčasťou SVS. Ako vidíte, je tu mnoho krajín, kde mobilita smerom dnu je relatívne nízka. To znamená, že nie sú schopné prilákať, alebo možno nemajú záujem prilákať mobilných výskumníkov na svoje územie. To je relatívne veľká skupina krajín. Niektoré krajiny tam možno neuvidíte, ale myslím, že takmer všetky EU krajiny tam sú. Potom sú tu krajiny, ktoré majú dokonca vysokú mobilitu smerom von. To by v najhoršom prípade mohlo, zmys- mohlo znamenať určitý brain drain, teda unik mozgov z danej krajiny. To však platí len čiastočne, väčšinou totiž ide o krajiny menšie, ktoré často majú problém prilákať výskumníkov zo zahraničia v nejakých väčších vlnách, takže väčšinou skôr vysielajú svojich vlastných výskumníkov a skôr sa spoliehajú na transfer vedomostí a vytvorené siete takýmto spôsobom. Trend je taký, že vo väčšine krajín mobilita výskumníkov narastá. Je iba niekoľko krajín, kde dochádza k znižovaniu mobility výskumníkov. Napriek takémuto rastúcemu trendu nedávna štúdia poukázala na to, že je tu ešte mnoho prekažok, ktoré je potrebné prekonávať. Teraz sa dostávam k tým hlavným výzvam, ktoré sme identifikovali. Poprvé, financovanie mobility a miest. Toto je ten najdôležitejší problém. Nejde možno ani tak o financovanie, ale ide o tú porovnateľnosť financovania, porovnanie teda e, financovania e, s tou súčasnou pozíciou, v ktorej výskumníci pôsobia. Mobilita je úzko spojená s krátkodobými kontraktmi, to sú väčšinou nejaké štipendia, ktoré väčšinou nedokážu prebiť ponuky v domácej krajine. Taktiež tu máme nepriame náklady, ktoré súvisia s mobilitou, ktoré zvyšujú, zvyšujú riziko spojené s mobilitou hlavne pre mladých výskumníkov. Ďalšia dôležitá vec – Ide tam o sociálne zabezpečenie a o dôchodkové zabezpečenie, teda schopnosť zachovať si určitú mieru sociálnej istoty, napríklad transfery dôchodkových práv pre mobilných výskumníkov. Toto, sú, toto je jedna z tých hlavných bariér v mobilite. Mnohé z vecí už boli vykonané, aby sa, táto, aby sa tento problém vyriešil, napriek tomu problém stále pretrváva. Ďalej, nedostatok príležitostí pre kariérny vývoj. Toto je veľký problém v mnohých krajinách. Vyššie pozície, výskumné pozície, či už na univerzitách alebo v výskumných ústavoch, ehm, nie sú otvorené mladým výskumníkom, hlavne pokiaľ títo prichádzajú zvonka, čiže vôbec nemajú možnosť uchádzať sa o takéto pozície. Ďalej je tu jazyková otázka. Podľa štúdie jazyková otázka vo vedeckej komunite nie je až taká prítomná, pretože um, výskum vo všeobecnosti svojou povahou je značne medzinárodný, publikácie vychádzajú v určitých jazykoch, ale v niektorých krajinách môže byť uh, jazyk stále problémom. Takže naozaj veľké rozdiely od krajiny ku krajine. Ďalej, nedostatok alebo neslečné uznanie m, mm, takéhoto, takéto mobility alebo skúsenosti s mobilitou v kariérnom vývoji. Toto je veľký problém pre mladých výskumníkov. Mobilita je vždy spojená s určitým rizikom. Miesto toho, aby ste zostali doma, aby ste si budovali kariéru v nejakej stabilnej skupine, Niekedy je naozaj rizikové teda ísť do zahraničia a vypadnúť z tej zabehanej siete. V vašom životopise niekedy e, takýto výjazd nemusí byť vnímaný úplne pozitívne. Potom nedostatok informácií. Na európskej úrovni sú už určité informačné služby, ale stále zatiaľ je, stále je zatiaľ problém s uh, dostupnosťou informácií o príležitostiach, o otvorených pozíciách v iných krajinách. Takže získavanie týchto informácií je stále zložité. Ďalej e, forma náboru pracovníkov. E, to stále ešte pokrývkáva na, v niektorých krajinách ten trh, tie postupy nie sú otvorené, transparentné, nie sú otvorené pre zahraničných uchádzačov. Ďalej imigračné pravidlá. Tam sa už čo to urobilo, ale mnoho mladých výskumníkov to stále ešte vníma ako problém. Hlavne ide o, výskumníkov z neeurópskych krajín. Potom sú tu zmluvné a právne otázky, napríklad keď niekto dostane financovanie zo svojej krajiny a potom e, ide na výjazd do inej krajiny. E, často je to obmedzené, pretože od neho tá financujúca inštitúcia požaduje, aby zostal v krajine, kde mu bolo poskytnuté financovanie. Ďalej krátkodobé kontrakty, to je najbežnejšia forma. E, Eh, zmluv pre mladých výskumníkov a toto je spojené s veľkým rizikom v porovnaní s dlhodobými kontraktami, ktoré by dostali v, domov, v domovine, v domovskej krajine. No a potom je tu ešte aj taká nejaká neochota spojená s rizikom Eh, že krajina príde o talentovaných ľudí, takže tieto krajiny často nepodporujú mobilitu smerom von, lebo sa boja, že sa im výskumníci nevrátia naspäť. Toto je otázka týkajúca sa rozdielných výskumných infraštruktúr a rozdielných zdrojov na výskum v rôznych krajinách. Toto je teda k tým výzvam, Teraz sa pozrieme na opatrenia a iniciatívy. Siedmý rámcový program je hlavným nástrojom pre mobilitu. E, ďalej je tu Európska charta pre výskumníkov a kódex správania pre nábor výskumníkov. Toto je dobrovoľná aktivita z roku 2005 s cieľom stransparentniť e, nábor pracovníkov, nábor výskumníkov, celé boloňský proces nepriamo tiež vplýva na mobilitu výskumníkov, keďže ide o kompatibilitu diplomov. Je jednoduchšie teda porovnať diplomy. Sú tu ešte ale určite nejaké problémy so študentami, napríklad PhD, Ďalej je tu smernica o úprave víz pre vedcov, pre takýchto výskumníkov z tretich krajín, ktoré by malo, to by malo uľahčiť ich vstup na územie EÚ. Potom sú tu rôzne informačné služby, napríklad Eramor, Euraxes, portál mobility výskumníkov, ďalej Eralink, ktorý funguje v USA, poskytuje mož- mm, informácie o príležitostiach v EÚ. V roku 2008 prišlo oznámenie komisie o vytvorení partnerstva medzi komisiou a členskými štátmi s cieľom zabezpečiť potrebných výskumníkov. Ide o spoločné kroky vo štyroch oblastiach – toto je najnovšia iniciatíva, ktorej cieľom je urýchliť proces, ktorý už začal. Jedným z dobrých príkladov nedávnej iniciatívy je Charter and Code, kde teda o spomínanú chartu pre výskumníkov a kódex správania. Je to z roku 2005 a teda vlastne krajiny EÚ prijali túto chartu, pokiaľ ide o prístup k náboru výskumníkov v rôznych krajinách. Zatiaľ však veľmi málo organizácií v niektorých krajinách teda podpísalo túto chartu. Toto je teda jeden z príkladov, ktoré poukazujú na to, že táto oblasť eh, je často založená na dobrovoľnosti v rôznych členských štátoch a napriek tomu, že dochádza k nejakému pokroku, je to často veľmi pomalé. No a tým sa dostávame k odporúčaniam. Opatrenia na úrovni EÚ nie sú postačujúce na prekonanie prekažok mobilite výskumníkov. Je tu niekoľko iniciatív EÚ, ktoré boli naštartované v tomto desaťročí, ale problém je v tom, že členské štáty aktívne sa nezúčastňujú. A ak sa nebudú aktívne zúčastňovať a ak nebudú príjmať tieto iniciatívy, tak ten pokrok bude i naďalej pomalý. Ten pokrok je tiež nevyvážený. V niektorých krajinách došlo príjmaniu týchto nových iniciatív rýchlejšie než v iných krajinách. Takže členské štáty musia aktívne sa zúčastňovať tohto nového partnerstva pre výskumníkov. Toto je hlavná úloha. Ďalšia otázka to je to sociálne zabezpečenie a dôchodkové zabezpečenie. Toto je oblasť, ktoré už existuje legislatíva, ktorá by umožňovala výskumníkom určitú istotu e, v oblasti sociálneho zabezpečenia, teda aby tu bola prevoditeľnosť. Ale často sú tu administratívne problémy, neúslušná spolupráca medzi členskými štátmi. Organizácie a výskumníci často nevedia, ako fungujú tieto postupy. Takže znova <clears throat> osveta, teda informovanosť. Prijatie charty a kodexu k náboru výskumníkov, tak aby sa trh e, stransparentnil, skonkurenčnil. Aj tu je ešte potrebné, potrebná ďalšia aktivita, je potrebné, aby to nielen jednotlivé organizácie podpísali, ale aby to potom aj v praxi uplatňovali. Ďalej podpora na prekonanie finančných o ktoré sa týkajú hlavne mladých výskumníkov. Napríklad granty, ich prenosnosť, teda aby ste mohli grant využiť v inej krajine. Ďalej podpora hostovských inštitúcií, tak aby ste príjmajúce inštitúcii nespôsobili problémy Niektorí hovorili o takých určitých poukážkach na mobilitu výskumníkov, teda že by popri krytiu po prikrytí priamých nákladov tu bolo dané nejaké krytie vedľajších nákladov, bývanie, starostlivosť o deti a tak ďalej, lebo to sú všetko veci, ktoré sa týkajú mladých výskumníkov, výskumníkov s rodinami. A potom ešte opatrenia na zvýšenie um, mobility výskumníkov z tretich krajín. Teda, aby členské štáty prijali tento balíček vízového zjednodušenia. aby sa mobilizovali výskumníci zo zahraničia a aby sa nám vracali európsky výskumníci, ktorí vycestovali do zahraničia. Toto je problém, ktorý vzniká napríklad vo vzťahu k USA, že tam výskumníci často zostávajú. No a potom integrácia podpory mobility výskumníkov s inými iniciatívami na podporu inovácie. Je tu mnoho otázok. Mobilita nie je Mobilitu nie je možné vnímať izolovanie, pretože je úzko spojená s inými iniciatívami. Nielen my, ale už aj veci pred nami si všimli, že chýba nejaká databáza, ktorá by umožňovala zmerať e, vplyvy mobility. Nemáme k dispozícii na úrovni EÚ dostatok informácií, porovnateľných informácií o mobilite výskumníkov, takže niekedy je veľmi zložité nejako monitorovať vývojové trendy v oblasti mobility v EÚ. Ďakujem za pozornosť. Máme tu prvých záujemcov o otázky. Nech sa páči. Ďakujem veľmi. Pozorne som vám načúval. Je to naozaj polutovania hodné, že tu mnohí kolegovia dnes nemôžu byť pretože prednáška generálneho riaditeľa SVS spoločne s touto prednáškou výborná kombinácia. A ešte aj k tomu, čo sme si vypočuli za dva dní na prvom e, európskom samite pre inovácie, naozaj vytvára dobrú kombináciu, ukazuje dobré trendy pre budúcnosť v kombinácii s úspechmi Lisabonskej stratégie a v kombinácii s ďalšími poznatkami o ďalšom vývoji o výskumu aj v krajinách mimo Európy, v krajinách, ktoré sú vedúcimi na tomto poli. To všetko nám dáva aktuál, aktuálny pohľad. Táto štúdia, e, ktorú sme si práve vypočuli, sa veľmi dotýka s tými otázk- tých otázok, ktoré sú pre nás dôležité. Menovite tiež aj dôvody, kvôli ktorým vedec, vedecká oblasť nevykazuje do, dostatočnú mobilitu. Neviem, či opatrenia, odporúčania, závery, ktoré na, na záver odzneli, v konečnom dôsledku by nemohli byť konkrétnejšie, praktickejšie Bolo by náčin, keby sme mali viac, viac tlaku na čl- členské krajiny na implementáciu. To by sa dalo celkom konkrétne poňať. Ale kto má prijať tieto opatrenia? Kto? Náš výbor je zodpovedný za výskum a keď to všetko um, chceme zohľadniť, mali by sme urobiť aj čosi, čo vytvorí ešte väčšiu mieru tlaku na komunitárne štruktúry, aby výskum nebol len nejakou, nejakým, nejakou ideológiou a, a súhrnom štúdií a tak ďalej. Čísla hovoria jasnou rečou. 60 všetkých vedeckých výsledkov pochádza zo Spojených štátov. 62 Eh, vedeckých prác eh, sú v angličtine. 80 dôležitých výskumných prác eh, vzniká v amerických laboratóriách a sú z americkej vedeckej spoločnosti, ktorá ale čo do počtu nie je taká e, významná v svetovom meradle. Všet, to isté platí aj o patentoch a to všetko znamená, že ak chceme čosi zmeniť, musíme byť radikálnejší. Zdá sa, že niekde niečo ešte chýba, hapruje a to nielen preto, že by Európska únia neko, nekonala, e, že by nekonala Európska únia, robí veľa. Vieme, kde problémy sú, ale čo si ešte chýba? Snáď by náš e, výbor v tejto oblasti mohol čo to urobiť. Vieme, že je teraz naozaj veľmi dôležité e, investovať do excelentnosti. Vieme, že čo do počtu e, nestačí len e, investovať finančné prostriedky, pretože to nemusí postačovať pre kvalitu. Je tomu aj tak, že najlepšie produkty e, môžu poskytnúť len tí najlepší. Excelentnosť nie je čosi morálne, je to aj čosi, čo treba poňať ekonomicky. Sme si toho vedomí v Európe, ale faktory ako nedostatočná mobilita nám vo vývoji bránia je tu celý komplex uh, mobility, akcií a to je vízia tu v Európe, ktorá existuje už dlho. Máme tu Lisabonské vyhlásenie, vedecky uh, poňaté uh, poznatky, vedomostnú spoločnosť, to všetko chceme. Chceme, aby tá, sme mali tie tri základné body výskumu education, research, innovation. Tieto tri faktory treba naozaj zohľadniť. Pán predseda, ja neviem ako, ale som si istý, že e, hĺbková diskusia tu vo výbore musí byť predsa možná. Opatrenia, ktoré parlament navrhuje k takým e, aktuálnym horúcim témam. Škoda, že som nehovoril e, toľko e, konkrétne k mobilite bola každopádne výborne prezentovaná. Ďakujem. E, ešte snáď doplnok z mojej strany. Máte 100% pravdu. Musíme si tu vo výbore snáď klásť otázku, či by nebolo na čím vyhradiť viac času. E, na túto otázku popri klimatických, energetických otázkach, možno aj toto by mohlo byť v centre našej pozornosti a preto teraz e, apelujem na koordinátorov i kolegov, zamyslíme sa nad tým, ako by sme to zvládli, takisto sekretariát by mohol v tomto smere uvažovať. To by mal byť ťažiskový bod. Je tu ešte zo pár rečníkov. Pani Gote, Gutierrez. Poprvé eh, eh, chcem poďakovať vám za vašu prítomnosť. Eh, mnohé veci sa tu nespomenuli, tie veci, ktoré sme zaviedli siedmým výskumným programom. Sú tu tiež materiály komisie spred obdobia, pred, spred 7. rámcového programu. Často sa to tu nespomína, nespomína ale krajiny E, často hovoria, hovorí sa o tom, že sú to problémy krajín, ale e, e, operuje sa tu napríklad s Marie Curie ako programom, všetci ho považujú za dobrý program, ale myslím si, že tu v prvom rade treba vnímať nasledovné neuznáva sa jednoducho, aké, aké zásluhy výskum má. Výskumná kariéra a kritéria k, hodnoteniu budúcich výskumníkov, aby sme mo- aby mohli zaujať svoje mie- pracovné miesta. Treba koncept, treba zdôrazniť, aké dôležité je podielať sa na tomto. Ste v kr- krátko v Edimburgu, potom ste e, na univerzite, vypracujete materiál a to, na to treba ale kritéria Treba tu veľa vecí zmeniť a dôležité je pri obhajovaní mobility. Po tretie, myslím si, že je tiež veľmi dôležité dbať na, na endogamiu. Je to dôležité v jednotlivých eh, krajinách v tejto oblasti Spojených štátov alebo v Izraeli, keď ide o doktorantskú prácu, treba ju e, obhajovať pred niekým, kto nepracuje na tej istej univerzite. Je tu naozaj eh, paternalistický e, koncept medzi doktorantami a, do, e, a docentami. Ja som profesorka a v tomto sa naozaj vyznám. A ešte jednu vec treba zohľadniť. Opatrenia sa týkajú ne, E, falošných, e, falšovaných životopisov. Sú tu výskumné skupiny, ktoré neexistujú, ktoré nemôžu vykázať žiadne výsledky výskumov. Čo, všeli, čo si vymýšľajú v životopisoch, tak to naozaj nejde. A ešte si. Uznávanie zásluh pred 15 rokmi, tomu bolo tak, že univerzity neuznávali známky iných univerzít. Museli sme bojovať na univerzitách za to, aby tí úbožiaci, ktorí pochádzajú od inakiaľ, dostali potrebné uznanie. Nuž teda, keď sa vrátili na svoje univerzity, ale tu potrebujeme kritéria na to, aby sme mohli ohodnocovať, čo ten či onen, kto pochádza od inakiaľ, robí, kto, kto má masters od inakiaľ. A ešte čosi mastersy kvalita musí byť hodnotená aj tu v Európe. A krajiny musia sa zbaviť svojej hamblivosti. Ale tu nie sme v kláštore, nie sme na písomke. Ale takto sa ľudia správajú. No už to nejde. Musíme prepracovať tu otázky autonómie. Keď takéto, kto dostane kvalitatívne vysoký master, ale kto nie. Aby sme tu mohli obhajovať excelentnosť. A priemernosť, priemernosť predsa nechceme to všetko tu ale začína vládnuť. Tá priemernosť, proti, te, proti tej musíme bojovať. Ďakujeme za tento angažovaný príspevok. Pani Madurel. Ahora sí. No, decía que muchas gracias, presidente, también muchas gracias al ponente. Ďakujem, pán predseda, e, srdečná vďaka e, vám e, prednášajúcemu. Môžem s vami, pán predseda, len súhlasiť. Už viackrát sme tu vo výbore hovorili o mobilite, súčasne však platí aj to, že je to naozaj téma kľúčová, centrálna. Ak chceme prispieť k rozvoju európskeho výskumného priestoru, a môžem vám E, vás len podporiť v tom, že by sme tieto témy mali riešiť častejšie. A treba tiež uvítať aj to, že tu odznel teraz práve ten správ, tá správna prednáška k tejto téme. A ešte dve otázky. Poprvé, k otázkam uh, súrnym. Dôležitý, uh, je dôležité vytvorenie spoločného trhu pre výskumníkov. A na to potrebujeme jednotný európsky model, E, ktorý, ktorý e, umožní dobrú kariéru, e, životný postup a dôležité je mať aj informačné systémy pre ponuky v Európskej únii. Veľmi pekne ste to prezentovali v tejto správe. Môžem s vami len súhlasiť. Nie je to jednoduché a trvá to aj dlhšie, než by sme si želali. A dobre to aj popisujete. To znamená, kde to tu nefunguje. Súhlasím s predrečníkmi. Nemáme dostatok praktických eh, nápadov, ako riešiť tieto veci. Už eh, to tu povedali predrečníci a ja to len eh, podporím. Mám otázku k záverom. Poprvé, v záveroch tejto správy je napísané, že otázka rodová sa javí menej dôležitá častejšou, než sme si pôvodne mysleli. Tvrdíte to, možno by ste to mohli e, zdôvodniť. A ešte v krátkosti druhá otázka. E, v záveroch hovoríte na jednej strane, že je dôležité podporovať mobilitu a meniť e, mentalitu, aby sme prekonali to, čo sa, sú vlastne na, e, e národné predsudky. Vy hovoríte, že kvalita výskumu a vzdelávania je motorom pre mobilitu. Samozrejme, súhlasím. Ale hovoríte, hovorili ste aj o tom, že, že sa majú vyvinúť nástroje, o ktorých ste aj podrobne hovorili, ktoré by umožnili návrat e, vedcom do krajín pôvodu, aby sme, sa aby sme zabránili odlivu e, inteligencie Dá sa hovoriť v tejto oblasti vôbec ale o takomto odlive? Veď to, čo chceme, je, aby sme túto mentalitu zmenili, aby sme mali skutočný európsky výskumný priestor. Snáď by bolo lepšie, keby sme povedali zmeniť mentalitu, kvalitu a nie do takej miery opatrenia. Ďakujem. Ďakujeme a teraz kolega Girek. Ďakujem, pán <clears throat> predseda. Keď hovoríme o mobilite, tak treba celkom jasne rozlišovať medzi mobilitou e, z vedeckých dôvodov a na druhej strane e, tým brain drainom. To znamená, tu ide o určitú delokalizáciu vlastne. Sme proti takému intenzívnemu delokalizovaniu keď e, odchádzajú tí najlepší, tak je to naozaj oslabenie naše, našej vedeckej obce, našich výskumných štruktúr a našich didaktických štruktúr. A do tejto miery si myslím, že by sme tu mali jasne rozlišovať medzi tzv. zdravou mobilitou a brain drainom. Treba to odlišovať. Ak vedci sú mobilní, tak si kladme otázku, kedy by mali byť eh, mobilní. Keď máte výskumný tým v zahraničí nielen z hospodárskej, ale eh, z vedeckej motivácie. Je tomu často aj tak, že výskumníci hľadajú inštitút, ktorý v ich vedeckom oblasti je osobitne dobrý. Keby to tak nebolo, tak by mobilita nemala zmysel. Pretože zmena, obla- eh, zmena um, pracovného miesta by nemala zmysel, ak by to neznamenalo zaujímavejšie pracovné miesto. A preto si myslím, že špecializované výskumné zariadenia s dobrými spolupracovníkmi môžu viesť k tomu, že bude, bude vznikať táto pozitívna mobilita, pretože mobilita kvôli semej, sabe, e, sebe samej, no už tá by nedávala zmysel. To by bolo len výmena informácií, ale pritom výmena informácií je dnes možná aj elektronicky. A preto ja z tohoto celého vyvodzujem, že tá skutočná želaná mobilita musí ísť ruka v ruke so špecializovaním sa výskumných inštancií. To aj čo si stojí, nie je to ľahké, ale keď táto špecializácia nastane, tak naozaj máme výhodu pre celú úniu. Ďakujeme. Kolega Matias. Obrigada, Presidente. Muito obrigada também pela apresentação dos dados que aqui... Ďakujem a ďakujem aj za prezentáciu informácií, ktoré e, sa týkali tej štúdie. Myslím si, že tu máme ešte viacero bodov, na ktoré by sme sa mali viac zamerať. Predovšetkým sú to rozdiely ktoré existujú medzi rôznymi členskými krajinami, pokiaľ ide o mobilitu. A tieto rozdiely sa týkajú tiež vlastných e, samotných rozdielov spôsobu výskumu a, a percenta, ktorým sa výskum podiela na HDP jednotlivých krajín. Dôležité je sa pozrieť aj na rozdiely v jednotlivých zmluvách a pracovných podmienkach, tie sú naozaj veľké. V niektorých krajinách treba naozaj dosiahnuť vylepšenie, preto si myslím, že by sme túto diskusiu mali prehlbiť a naďalej o mobilite hovoriť. Ja sama si často kladiem otázku e, e k smerom k tomuto dôrazu, ktorý mobilite pripisujeme. Je dôležité mobilitu vo výskume mať? tento dôraz nepovedie k tomu, že by sme mali ešte viac rozdielov v rámci Európskej únie. Že to nebude len že to nebudú len rozdiely v rámci EÚ, ale v rámci celého sveta. Už sme o odlive mozgov hovorili a myslím si, že je veľmi zvláštne, že tu máme rôzne podmienky vstupu do Európskej únie pre osoby, ktoré prichádzajú do Európskej únie zvonka a chcú tu vykonávať výskumné aktivity. Myslím si, že by sme nemali prispieť k nástupu tých rôznych podmienok v rôznych oblastiach sveta. Je samozrejme jasné, aby sme dávali dôraz na mobilitu. Musia tu byť však aj materiálne podmienky, aby k nej mohlo dochádzať. É obviamente é de conhecimento de todos, eh, quando o sistema é ancorado em bolsas de investigação, os valores. Kiaľ tu máme systém akejsi podpory, akýchsi grantov, tak každý ten grant si tie podmienky definuje vlastne sám. Takže eh, osoby z rôznych štátov v rámci jednej inštitúcie, ktorí robia rovnakú prácu, ale úplne odlišné platy dostávajú a pracujú v podmienkach, ktoré tiež nie sú zjednotené. A preto by som rada vedela, aké sú tu výzvy, aké sú tu zložitosti, pred ktorými stojíme, akým spôsobom môžeme posíliť výskum v rámci Európskej únie, ale akým spôsobom tomu poskytneme jasné materiálne podmienky a čo by mohla urobiť Európska únia na to, aby sme mali lepšiu implementáciu na európskej úrovni, aby sa nám podarilo znižovať vnútorné rozdiely medzi členskými štátmi, hlavne pokiaľ ide o pracovné podmienky pracovníkov a aké by tu boli alternatívy. A ešte jedna vec, a to nie je len otázka, nie je otázka, je to len komentár, ktorý sa týka rozdielu medzi emigráciou a mobilitou. To, čo mu hovoríme v rámci výskumy, výskumu a vedy mobilita, tomu hovoríme v iných oblastiach imigrácia. A práve to, že to vidíme rôznymi pohľadmi, nevedie k tomu, že by sme mali rôzne podmienky v rôznych oblastiach, v rôznych krajinách Európskej únie. Ďakujeme. Ďalší kolega je kolega Balšov. Köszönöm a szót. Néhány hónap óta, mióta európai parlamenti képviselő... Už niekoľko mesiacov som poslancom Európskeho parlamentu a počas týchto mesiacov som často počul o v spoločnosti založenej na vedomostiach. U nás v Maďarsku často hovoríme o spoločnosti založenej na vede a je to tak často, že často mám dojem, že tento, dojem, tento e, termín stratil svoj obsah. Vypočuli sme si teraz prednášku o mobilite mladých vedcov a to by bol naozaj veľmi dôležitý príspevok k mobilite a k spoločnosti založenej na vedomostiach. Je to veľmi podrobná správa a v tej správe vidíme celkom jasne, aké sú tu prekážky na našej ceste na ceste, e, ktorá vedie k mobilite. Pokiaľ ide o vonkajšiu mobilitu Maďarsko, Česko, Polsko, Bulharsko, tak tá tu má uh, veľmi nízku hodnotu. Prednášajú, musím s vami, pán prednášajúci, súhlasiť saját ismeretet. Členské štáty musia robiť veľa pre mobilitu. A pokiaľ ide o univerzity, vysoké školy, je to jednoznačná, jednoznačné očakávanie v tom smere, že, e, že učitelia smerujú k vedeckej kariére, ktorú si budujú. Dôležité tu je, aby e, pedagógovia mohli aspoň jeden semester krátko, pol roka v zahraničí e, byť činnými. V Maďarsku je to však veľmi ťažké, aby mladí učiteľia mohli e, byť na vysokých školách nielen z, z dôvodu hospodárskej krízy. Vysoké školy za posledných 10 rokov dostali čoraz, dostávali čoraz menej finančnej podpory od štátu docenti, mladí pedagógovia, ktorí mali možnosť z, z, by chceli z, zotrvať krátko v zahraničí, to nemohli realizovať. Ja napríklad v rámci programu Tempus som bol tri me mesiace v zahraničí som mohol byť v zahraničí, ale bol na mňa vyvíjaný tlak a nakoniec som sa nemohol e, zúčastniť a nemohol som využiť túto možnosť. Vlády neustále hovoria o spoločnosti založenej na vedomostiach, ale na to potrebujeme viac prostriedkov. Vysoké školy musia byť lepšie financované. Ďakujeme. Pani kolegyňa Hübner. Ďakujem, e, veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za tú úžasnú prezentáciu. Načetli ste mimoriadne vážny problém pre budúcnosť Európy. Súčasná situácia je taká, že máme vynikajúce univerzity veľmi dynamických mladých vedcov, ale nemáme žiadne zariadenie, ktoré týchto vedcov nejak spája, a tak aby na globálnej celosvetovej úrovni mohli niečo prekopnícke dosiahnuť. Každý rok sa udeluje Nobelová cena, avšak to často tú cenu nedostávajú len americkí vedci, sú to vedci z celého sveta, ale pracujú v USA a oni sú základom hospodárskeho úspechu USA už a niečo takéto by sme mali vytvoriť v Európe. Situácia, v ktorej by vedci mali lepšie podmienky, tak aby nemuseli vycestovať do USA, aby tam spravili kariéru. Väčšina výskumných zariadení u nás má úplne zásadné problémy, ako zaplatiť nájomné. A práve v čase krízy sa priemysel priemysel prestáva podporovať určité výskumné oblasti na to, aby dokázal zachrániť eh, svoju vlastnú výrobu. A preto sa musíme zamýšľať nad tým, tak ako povedal pán Gerek, ako v jednotlivých krajinách eh, môžeme sústrediť určité disciplíny a investovať do mladých vedcov, do mladých výskumníkov, eh, tak aby mohli konkrétnych oblastiach dosahovať úspechy. Takže ďakujem za túto prezentáciu, ale prosím, zamyslite sa nad tým, či by nebolo dobré v Európe vytvoriť nejaké centrum excelentnosti, eh, ktoré by zaručilo, že Európa nebude vždy len tak pokrivkávať niekde vzadu, pretože situácia v súčasnosti je taká, že už mladí žiaci získavajú ceny a, a potom okamžite vycestujú do USA. No a tento problém a teraz a, a trápi celú Európu. Strácame svoj potenciál v krajinách bývalého východného bloku. Mladí, a mladí vedci vycestovávajú so celými rodinami. A ďakujem veľmi pekne. A pán William, dostali ste skutočne obrovské množstvo otázok. Prosím, Skúste ich zodpovedať. Áno, ja sa skúsim, pokúsim zodpovedať ich, avšak veľmi stručne. Dobre. Ehm, bolo položených skutočne veľmi veľa otázok a budem sa snažiť ehm, tak komplexne ich zodpovedať. Ehm, jedna z kľúčových otázok s tým odlivom mozgov a financovaním a so všetkým to zdôrazňuje skutočnosť, že mobilita nie je individuálnym problémom, že súvisí s kariérnym postupom, s kariérnymi možnosťami, predovšetkým pre eh, mladých ľudí. Dôležité je, ako budovať zaujímavé kariéry tak na inštitúciách verejných, univerzitách, ako aj v súkromnom sektore eh, v USA sú takéto príležitosti. A tým sa dostávame k ďalšej problematike a to je otázka vedeckej infraštruktúry, finančných zdrojov, e, vedeckého systému v jednotlivých krajinách. Medzi jednotlivými krajinami EÚ sú rôzne, panujú obrovské rozdiely. Niektoré krajiny a nedokážu prilákať mladých vedcov a to nie len e, kvôli, kvôli jazyku, ale kvôli tomu, že jednoducho nie je možné poskytnúť im dobré možnosti pre výskum. Takže jedna z hlavných otázok mobility je, že je tu veľká potreba zvýšiť úroveň celého výskumného systému v rôznych krajinách tak, aby bola konkurencieschopná. Čiže nie je to len o mobilite, ale o celkových podmienkach vedy a výskumu vo všeobecnosti. No, nemôžem zodpovedať teda na všetky otázky, ale čo sa týka praktických riešení a tak ďalej, v mnohých krajinách sú praktické riešenia. Ja som nehovoril o tom, čo sa v jednotlivých členských štátoch urobilo, ale máme množstvo dobrých príkladov a taká detaľnejšia štúdia o tom, aká je najlepšia prax, by mala byť zadaná, vytvorená, vypracovaná. A to je úloha koordinácie, že Európska únia je v dobrej pozície, pozícii na to, aby koordinovala tieto iniciatívy, ktoré môže potom monitorovať v rôznych krajinách, ktoré um, môže prinášať nové podnety a môže budovať partnerstva medzi jednotlivými krajinami, tak aby všetci mohli napredovať. prostredníctvom iniciatív sa poznatky a vedecký výskum dá šíriť v mnohých krajinách, takže koordinácia je absolútnym imperatívom. Ja si nemyslím, že potrebujeme nejaké, nové nariadenia alebo legislatívu alebo príliš veľa iniciatív. Nie, potrebujeme súčasné iniciatívy eh, v, na úrovni EÚ využiť maximálnej možnej miere. Ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede, za vašu prezentáciu, za vašu prácu. Zabudol som na komisiu, takže na pár chvíľ dám slovo Massimovi Sapierimu, zástupcovi Európskej komisie. Ďakujem pekne, pán predseda. Želám vám všetkým príjemné popoludne. Nuž v mene komisie by som skutočne chcel poďakovať parlamentu za túto iniciatívu. Komisia vyda túto správu, jej hlavné závery a nálezy. Chcel by som sa vyjadriť len dvom alebo trom základným prvkom. Poprvé, my uznávame tú silnú konvergenciu medzi súčasným procesom a aktivitami na vašej úrovni a v komisii spoločne s členskými štátmi, ako aj výsledky správy, konkrétne napríklad partnerstvo pre vedcov a výskumníkov, čo je jedna z najdôležitejších iniciatív minulého roka No a čo sa týka implementácie, dá sa povedať, že členské štáty eh, sa zaviazali implementovať eh, túto iniciatívu v rámci národných programov a my dúfame, že v nadchádzajúcich týždňoch eh, väčšina plánov bude prijatá. Druhá vec sa týka sociálneho zabezpečenia a to sú dodatočné penzíne práva. Pracujeme na tom s členskými štátmi, so všetkými zúčastnenými stranami a chcel by som len upozorniť na to, že v máji roku 2009 na Rade pre konkurencieschopnosť španielský minister pre vedu a výskum oznámil iniciatívu uskutočniť spoločnú radu pre konkurencieschopnosť z EPSCO. Dúfame, že sa to uskutoční. No a Samozrejme tiež ďakujeme spravodajcovi za správu a za pozitívne hodnotenie iniciatív komisie. A Európska charta pre vedcov je jedna z nich, je to základným kameňom všetkých aktivít. No a rovnako by som chcel No, upozornenie na mechanizmus, ktorý začal, spustila komisia pred nedávnom o stratégii pre ľudské zdroje vo vede a výskume. No a tak stručne je to o tom, ako implementovať chartu, ako to konkrétne pretaviť do inštitucionálneho života. No a v neposlednom rade určite ehm, zaoberáme sa štatistikami, zhromažďovaním údajov a mnohé ak aktivity podnikáme v tejto oblasti. No a na záver by som chcel len dodať, že sa tešíme eh, na ďalšie príležitosti stretávať sa, vymieňať si názory a poznatky. Ďakujem pekne. Dobre, dámy a páni, tým sme sa dostali na... Tým sme vyčerpali obsah eh, tohto bodu programu na dnes, eh, ale chcel by som upozorniť aj sekretariat na to, že nesmieme zabúdať na to, že, čo aj spomínali viacerí kolegovia, otázkami vedy a výskumu sa zaoberať detaľnejšie. Na ďalšom zasadnutí bod 5 a 6 eh, sú body, v ktorých sa jedná o eh, liečivá a eh, lieky a o farmakovigilanciu. No a spravodajkyňou je kolegyňa Michelle Rivázy a preto aj dostáva slovo monsieur le président. par rapport à ce rapport sur cette directive... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. K tejto smernici. Táto smernica vychádza skutočne v pravý čas, keď si uvedomíme, čo sa deje v oblasti e, liekov, liečiv a hlavne v oblasti ich e, vedľajších účinkov, je veľmi dôležité zvýšiť farmakovigilanciu na to, aby sme zaistili vyššiu mieru ochrany obyvateľov v súvislosti s prasacou chrípkou sa objavujú a aktuálne otázky, bol schválený a licencia bola udelená niektorým liečivám, liekom a my potrebujeme veľmi efektívny systém dohľadu po ostatných mesiacoch sa objavili na trhu lieky, napríklad Viox, ktoré viedli k poruchám osrdcovníka alebo Prozac a iné diabetes spôsobovali iné rieky. Takže skutočne sú lieky s veľmi závažnými vedľajšími účinkami a aj v nemocniciach sa kvôli týmto vedľajším účinkám objavujú dokonca prípady smrti. No a návrhy komisie sú progresívne, hlavne čo sa týka návrhu mm, zo septembra 2008, avšak stále nie sú dostatočné. Oni neposilňujú farmakovigilanciu v Európe. Treba si totiž uvedomiť jednu vec povolenie na uvodenie na trh vychádza z hodnotení na základe klinických štúdií a z testov. Takže potom v tomto procese sa eh, lieky sledujú, kontrolujú a zdá sa, že je dôležité, aby eh, sme zlepšili, zmenili niektoré časti smernice. Problematické pritom je, že problematický pri tým, pri tom eh, management rizik. Keď sa tento management rizik zlepší, eh, tak eh, sa rozmnožia žiadosti o mm, rýchlejšie uvedenie na trh a o rýchlejšie povolenie. A predtým eh, museli byť uskutočnené všetky testy. No a farmakovigilancia spočíva v tom, aby sa preverili všetky eh, vedľajšie účinky, aby nevznikali škody. No a komisia hovorí o tom, že mm, maj, majú sa spustiť plány manažmentu rizik práve eh, s ohľadom na negatívny pomer nákladov a úžitku. No a, a tie skúsenosti, ktoré máme, podľa našich skúseností teda rizik management rizik čoraz častejšie neuisťuje a neposkytuje dostatočné záruky a neinformuje spotrebiteľov o zrýchlenom konaní. Napríklad Shampix vtedy tento liek dostal povolenie na uvedenie na trh predčasne. No a druhý aspekt, na ktorý si myslím, že musíme zlepšiť, tak to sú financie. Farmakovigilancia, pretože veľmi často poskytujeme tieto informácie len farmakologickým koncernom. To je samozrejme obrovský problém, keď hovoríme o verejných financiách alebo využívaniu, využívaní verejných fondov. Nuž a ďalej no, je tu oblasť analýz a interpretácií údajov. To je tiež veľký problém zhromažďovania týchto údajov. No a preto sa my domnievame, že farmaceutické firmy musia prevziať svoj diel zodpovednosti pri zhromažďovaní údajov. Neznamená to veľký problém z nášho problém, z nášho pohľadu je veľký problém v oblasti záujmov, pretože keď takéto laboratória budú analyzovať nejaké údaje o napríklad prípravku, e, ktorý oni sami e, produkujú, tak uprednostňa ekonomické záujmy a nie zdravotnícke. Potom, čo sa týka formalizácie Európskeho konzultačného výboru, ktorý sa zaoberá riadením rizík, tento výbor nemá žiadnu autonómiu a preto sa pýtame, prečo to budeme tvoriť, keď to bude mať len konzultačný charakter. A práve preto by sme boli veľmi radi, aby to bol taký európsky výbor, ktorý by sa zaoberal farmakovigilanciou, ale aby to bol orgán, ktorý bude spolupracovať s národnými, národnými systémami v oblasti farmakovigilancie, aby to bol systém, ktorý bude intelektuálne hierarchicky nezávislý na komisii, ktorá sa zaoberá registráciou, pretože ten, kto poskytuje túto registráciu a zároveň marketing a je súčasťou tohto výboru, tak samozrejme, že títo ľudia tam by prišlo opäť k určitým konfliktom záujmu. Ďalšia vec, čo sa týka organizácie a údajov, ktoré využívame v jednej databáze, ktorá sa nazýva Eudra Vigilancia, to je tiež veľký problém, pretože táto databáza údajov nie je prístupná, tak ako o tom už hovorila aj komisia. To znamená, že by k tomu mali prístup kompetentné zdravotnícke zariadenia. A prečo táto databáza údajov nebude k dispozícii nezávislým odborníkom, ktorí by na základe týchto údajov mohli hodnotiť nežiaduce účinky niektorých liečivých prípravkov. Čo sa týka Európy, e, samozrejme transparentnosti vždy e, to žiadame. Zrazu vidíme, že nemáme možnosť prístupu k údajom, alebo samozrejme nie je tu prístup odborníkov k týmto údajom. Potrebujeme nezávislé expertízy. V niektorých krajinách je to realitou, máme systémy verejnej farmakovigilancie. Nož myslíme si, že komisia netrvá veľmi na tom, aby sme tieto centra podporovali a to si myslím, že nie je správne. A rovnako je tu určitý nedostatok informácií, ak túto oblasť a pravidelné správy, ktoré by sa poskytovali, pretože údajne sa tu hovorí o tom, že sú tu určité tajné informácie, avšak ja som presvedčená o tom, že to je absurdné, pretože v oblasti farmakovigilancie musíme mať prístup k týmto správam, k hodnotiacím správam. Myslím, že tieto správy musia byť verejne prístupné. Nož a na záver sa do, naša skupina sa domníva, že by sme mali podporiť všetky žiadosti o presnejšie informácie a zároveň, čo sa jedná registrácia a uvádzanie na trh, musí tu byť určité kritérium, ktoré bude požadovať to, aby, nové liečivá skutočne poskytovali, aby sme mali pridanú hodnotu nových liečiv, pretože inak nevidím dôvod, e, prečo by sme mali registrovať lieky, ktoré by mohli mať neželúce účinky. Ďalej samozrejme E, potrebujeme zaručiť nezávislosť intelektuálnu, finančnú týchto hodnotiacich výborov. Pokiaľ ide o konflikt záujmov, musíme byť veľmi obzretní, hlavne keď ide o všetkých členov tohto výboru. Chceme posilniť transparentnosť tejto oblasti e, s ohľadom na pacientov. To znamená, že musíme pomáhať našim pacientom, aby skutočne poznali presný profil nežiaducich účinkov, aby to bolo v príberovom letáku e, zdôraznené tlstým písmom musíme našich pacientov upozorňovať v prípade akýchkoľvek nežiadúcich účinkov. Takže, pán predseda, myslím, že je tu skutočne priestor pre mnohé pozmeňujúce návrhy, že to zároveň predstavuje obrovskú príležitosť pre nás všetkých. A to znamená, že potrebujeme zlepšiť túto smernicu a preto hm, v tomto stave myslím, že nereaguje na požiadavky našej verejnosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ich habe das Mikrofon nicht angemacht. Nuž, prvé, prvá pripomienka pán Correra de Campos, posveteňový eh, spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Naša skupina súhlasí z veľkej časti so závermi, ktoré tu zazneli, a so závermi spravodajcu, pretože je jasné, že pokrok, ktorý prináša eh, ju tieto právne predpisy je pozitívny, ale nedostatočný. Mali by sme sa pozrieť na cyklus tých e, rizík a nákladov a na to, kto platí, kto znáša tieto náklady. Máme tri možnosti, kto tie náklady znáša. Buď to je členský štát, tí, čo vyrábajú, ale časť tých rizík teraz nie sú spotrebitelia, teda ani výrobcovia, ani členské štáty. Výrobcovia trpia tými následkami až neskôr, pretože to sú dôsledky kriminálnych procesov. A preto všetko, čo môžeme učiniť v zmysle lepšej prevencie v tejto oblasti, je vec, ktorú jednoznačne vítame. Systém riadenia rizik, ktorý sa tu navrhuje, je účinným systémom, ktorý dokáže informovať o rizikách. Ale tento systém nedokáže tie rizika odstraňovať. Tento systém len zjednodušuje spôsob oznamovania Samozrejme, to je pozitívnou e, výhodou. Isté je, že ten záväzok regulatívnych orgánov, aby aktualizovali vedecké poznatky o rizikách, je pozitívnou vecou. Ale nestačí to len sledovať. Je dôležité príjmať závery, aby príslušné orgány požadovali odpovede e, zo strany tých, ktorí zavádzajú tieto výrobky na trh. Je tu rozdiel medzi liečivami, ktoré sú veľmi rizikové. S tým súhlasím, pretože nie všetky liečiva by sa mali analyzovať tak dôkladne ako liečiva, s ktorými sú spojené veľké rizika. Avšak bude veľmi obťažne jasne stanoviť riziko, ktoré sa s takýmito liečivami spája. Napríklad e, prípad Vioxu a Prozaku. Na začiatku to vyzeralo tak, že je tam vysoké riziko, ale minimálne jeden z nich nebol tak e, klasifikovaný. Takže sú tu určité nejednoznačnosti, ktoré je potrebné odstraňovať. Samozrejme, že zjednodušiť systém je vecou pozitívnou. No a jedno jediné ďalšie hodnotenie ak je tu niekoľko krajín, ktoré zodpovedajú za registráciu a jedno hodnotenie pre rovnakú účinnú látku. To je dôležité. Dôležité preto, aby sme zabránili tomu, že jeden bude vyčítať niečo druhému, totiž, že orgány sa budú vzájomne obviňovať. Takže ak tu budeme mať rovnakú účinnú látku a niekto má registráciu na trhu, tak je dôležité, aby to tlačivo bolo sledované rovnakým spôsobom, pretože je tam rovnaká účinná látka. Teda je dôležité, aby sme mali rovnaké podmienky, ktoré sa budú potom aplikovať na rovný typ liekov. A teraz na záver systém farmakovigilancie napriek všetkému fungoval. Fungoval pre eh, lekárske prípravky na, eh, vydávané na predpis, ale je dôležité, aby fungovali aj lepšie. Takže na mieste je tu otázka, ktorá sa týka systému informácií o rizikách. Právny predpis doporučuje, aby poskytovanie informácie filmácií prebiehalo len na základe udelených a aktualizácie literatúry. Je dôležité, aby oba boli sprísnené. Otázkou je, či tieto dva zdroje informácií stačia. Pravdepodobne je potrebné účely vykonať ešte ďalšie kroky, aby sme našli ďalšie zdroje na poskytovanie informácií verejnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Balčo. Ďakujem pekne, pán predseda. Farmakovigilancia je pre mňa úplne novým pojmom, to musím priznať. Prvýkrát som to teraz videl tu na v tejto správe. Samozrejme, že som vedel, že existujú nejaké vedľajšie účinky liečiv, ale tento pojem tu vidím teraz prvýkrát. Napriek tomu jedna otázka. Michelle Rivasi už položila otázku, ku ktorej sa pridávam aj ja. Hovorila o rizikách. Mal by teda vzniknúť nový výbor, vedecký výbor, ktorý by sa mal zaoberať farmakovigilanciou a jeho úloha bude veľmi dôležitá. A moja otázka znie, prečo sme my zodpovední za tento výbor, prečo sa tým nezaoberá Envy. Ide tu o zdravie a o životné prostredie predsa. Ide tu o liečiva a tento priemysel je druhým najväčším, aspoň to niektorí tvrdia, po zbrojárskom priemysle. A chorí sú úplne vystavení, vystavení na milosť tomuto priemyslu. Takže moja otázka znie, ako tento výbor, tento poradný výbor si vôbec môže zachovať nezávislosť, e, keď bude vystavený takej obrovskej farmakoloby. Takže ako môže tento výbor byť nezávislí? Ako zabezpečíme takúto nezávislosť? Toto je podľa mňa veľmi dôležitá otázka, otázka kľúčového významu. Súhlasím aj s tým, že keď eh, bude k dispozícii nejaká databanka, prečo by vstup do nej, prístup k nej mal byť taký obmedzený? Prečo by nemohli mať k tejto databáze aj prístup nezávislí výskumníci. To by som ja považoval za osobitne dôležité. Ďakujem. Ďakujem. Pán kolega. Chcem reagovať na čo ste povedali. Otázka gestorstva tu poviem ľahko, my dávame iba stanovisko, správu vypracúva Envy, presne ako ste to vypovedali. povedali. Napriek tomu sa tomu ale musíme venovať, o tom hovoriť. Dobre, takže teraz dám slovo komisii pani Irene Sanchez. Nech sa vám páči. Ďakujem. Dobrý deň. Tieto návrhy legislatívy sa snažia zlepšiť náš systém farmakovigilancie. Tento systém fungoval, prosím, nepanikárme. Teraz máme pred sebou návrh na zlepšenie už fungujúceho systému. Zistili sme však, že je čo zlepšovať, pokiaľ ide o využívanie zdrojov v rámci siete úradov, tak aby sme sa koncentrovali po uvedení na trh, po povolení uvedenia na trh aby sme sa sústredovali na e, tie podstatné informácie. Na čo teda slúži náš návrh, alebo čo má za cieľ? Chceme zlepšiť dohľad po uvedení na trh. Pani Rivasi, chcem ubezpečiť, že to nechceme robiť na úkor podmienok, alebo teda predpokladov pri uvádzaní na trh. My nechceme meniť pravidla uvádzania na trh. A chceme naozaj obmedziť prípady, kedy sa udeluje takáto autorizácia v prípade, že sa ešte neurobili všetky potrebné prieskumy, napríklad e, očkovania v prípade pandémii sú takýmto prípadom. Povolovanie liečiv prebieha na základe komplexného hodnotenia rizika. To však bohužiaľ neznamená, že liečiva uvedené na trh nemajú absolútne žiadne rizika. Niektoré negatívne efekty je možné odhaliť, iba keď sa to používa v širšom rozmere, teda na väčšej populácii, než v prípade um, štúdií pred uvedením na trh. Takže je potrebné i naďalej hodnotiť liečiva aj po uvedení na trh. Toto bola tá prvá vec. Ak je potrebné tieto ustanovenia v texte ešte nejako upraviť, pokiaľ ide o úvodné povolovanie liekov, tak e, sme samozrejme otvorení diskusii s vami. Niektorí rečníci um, hovorili o tom, eh, že je nemožné zachovať nezávislosť. Hovorí sa o tom, že farmakovigilancia musí byť financovaná z verejných financií. Toto však v praxi vedie k problémom, pretože väčšina úradov, povolovacích úradov eh, investuje skôr eh, do výskumu pred na trh, než potom preto si myslíme, že by malo byť možné financovanie aj e, zo súkromných zdrojov, samozrejme pod kontrolou verejných orgánov, tak aby sa zabezpečila nezávislosť. Ďalšia otázka sa týkala nezávislosti výboru, ktorý má byť zriadený od priemyslu. Je tu viacero výborov, ktoré už fungujú na úrovni Európskeho spoločenstva v oblasti liečiv a tieto výbory už e, tradične sa skladajú z odborníkov, ktorí pochádzajú z národných príslušných orgánov a ja si myslím, že ten systém je nezávislý od priemyslu. To sa podarilo napriek tomu, že farmaceutická lobby je naozaj veľmi silná. V návrhu, ktorý máte pred sebou, sa navrhuje troška iné zloženie tohto výboru. To súvisí s poznámkami pani Rivasi. My nenavrhujeme, aby v tomto výbore bol zástupca každého členského štátu, tak ako je to iný, v prípade iných výborov, ale navrhujeme skutočne expertný výbor, tam, kde, tam sa teda budú uplatňovať nielen zdroje jednotlivých orgánov v členských štátoch, ale um, naozaj expertné zdroje. A ešte na záver otázka transparentnosti. Naozaj sme sa snažili, aby transparentnosť bola daná v tomto návrhu a to viacerými opatreniami, web portál, zverejňovanie rôznych bezpečnostných hodnotení a ten portál teda tá transparentnosť je jedným um, z dôležitých prvkov tohto nášho návrhu. Čo je to farmakovigilancia? Alebo z čoho vychádzajú informácie o nej? Sú to informácie, ktoré pochádzajú z členských štátov. My nechceme Eh, my chceme chrániť osobné údaje a preto v tomto návrhu uvádzame, že bude eh, prístup eh, k databáze obmedzený, tak aby sme chránili osobné údaje o tých osobách, ktoré takéto negatívne účinky nahlásili. Takže toľko k otázke transparentnosti. Ďakujem pekne. Už je to jasné. Ty sme vybavili peťku a šestku, teraz sedmička a osmička. Informácie o liekoch viazaných na lekársky predpis. To je tiež spoločná rozprava. Dávam slovo Jorgovi Kisovi, ktorý je spravodajcom. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Teším sa, že ste tu ešte o 17.30 vo štvrtok. Ja sa teším, že ste tu vy, hovorí pán predseda. Prosím, keď budete hovoriť rýchlo, tak odtiaľ to rýchlo zmizneme. Áno, budem sa snažiť byť naozaj veľmi stručný. Hovorí pán Faci Marka, keď tieto dva body spolu veľmi úzko súvisia. V bode 7 ide o celoeurópsky kódex, pokiaľ ide o, pos- o poskytovanie informácií pre pacientov. Tam ide o lieky viazané na lekársky predpis. V bode 8 ide o nariadení, ktoré sa týka takýchto informácií o liekoch viazaných na lekársky predpis. Ide o veľmi kontroverznú, kontroverznú tému, ktorá má aj politický rozmer. Doposiaľ sa v rozprávach väčšinou tematizovala reklama, vraj má ísť o reklamu, ale vôbec to tak nie je, to je nesprávne, tu ide o informovanie, ide tu o to, aby pacienti, pacienti boli informovaní nielen o chorobách, ale aj o liekoch pretože ide o otázku práv pacientov. Kolegovia, ide o tému, ktorá už bola na stole v roku 2003 v Európskom parlamente a neprešla, takže vás prosím, aby sa to nestalo znova. Chcem ale poukázať aj na to, že švedské predsedníctvo v výbore Envy už poukázalo na to, že hoci švedský model je príkladom pre návrh komisie, že švedské predsedníctvo nechce prioritarizovať túto tému počas svojho predsedníctva, pretože chýbajú väčšiny. Ide o to, aby spotrebitelia, respektíve pacienti, boli informovaní. Čoraz viac majú totiž záujem byť informovaní o ochoreniach, o prevencii, o liečení. Optimálne liečenie je možné iba v prípade, keď e, e, pacienti naozaj sú informovaní o tom, aké lieky berú, čo tieto lieky obsahujú, tak aby sa nemuseli spoliehať iba na lekára, ale aby mali k dispozícii potrebné informácie. Toto by znížilo aj náklady, pretože informovaní pacienti sú zriedkavejšie chorí, takže takéto zacielenejšie informácie pre pacientov by znížili náklady. Ale to len v prípade, keď sa pacientovi poskytnú objektívne, pochopiteľné informácie bez nejakého reklamného vplývania. A aby toto išlo nielen cez lekára, ale aj priamo. Ako? Musíme buď to počkať, keď niekto ochorie, to je tzv. push mechanizmus, teda že je to také ťahanie informácií, ale my by sme boli radi, keby tu bol aj taký push mechanizmus. aby tu boli také informačné balíčky vopred schválené, ktoré by pacient dostával ešte pred ochorením. To je ten princíp push. Ako sa informácie dostanú k pacientovi? Teraz je to príbalový leták. Myslím, že každý z nás potvrdí, že súčasná forma tohto príbalového letáku je nepochopiteľná, zle pochopiteľná. Sú to také siahlo dlhé traktáty, ktoré znepokojujú pacienta. Ja keď si to prečítam, tak e, vôbec nemám chuť vziať si ten liek. Toto sú informácie, ktoré píšu právnici pre právnikov, to znamená, že nie sú pochopiteľné napríklad pre starších občanov. No tak to je. A ja to niekedy nechápem a ja nie som právnik. Ďalšia otázka používanie internetu. Informovanie sa cez internet. Mnohí občania často využívajú, internet, ale toto je nerovná situácia, pretože väčšina údajov relevantných pre jednotlivé lieky sú po anglicky a toto je veľký problém. Napríklad niekto z Lotyšska, kto nehovorí po anglicky, nemá rovnaký prístup k týmto informáciám ako niekto iný, kto po anglicky hovorí. V internete sú však, sú však často aj nesprávne informácie, hlavne pochádzajú z USA, kde konkurenti poskytujú nesprávne informácie o výrobkoch svojich konkurentov. To nie je dobré. Potrebujeme certifikované, spolahlivé internetové stránky a aj tomu sa venuje náš návrh. Ďalej. Zohráva svoju úlohu okrem toho príbalového letaku aj lekár, ktorý predpíše liek, ale v priemere dĺžka konzultácie u lekára za štvrť roka predstavuje 15 minút, takže celoeurópsky má lekár 15 minút štvrťročne na pacienta, toto je naozaj kratučký čas a preto ten e, pacient nie je plne informovaný cez lekára, musí sa informovať sám. Jedna vec je ale nesporná, a to hovorím úplne jasne, že tá rozhodovacia kompetencia v konečnom dôsledku musí byť u lekára. To znamená, že lekár zohráva tú hlavnú úlohu ale musíme viac do tohto rozhodovacieho procesu zakomponovať aj pacienta. Čo vítame na tomto návrhu? návrhu? A v tomto smysle vypracujem aj svoje stanovisko, ktoré pôjde potom do správy Envy. A alfa tohto celého je ten príbalový leták. Tento leták musí byť zrozumiteľný pre spotrebiteľa. Nemecko poznám najlepšie, tam to predpisujú dokonca aj zákony, ale zákonom predpísané vôbec neznamená, že to v realite aj je pre pacienta pochopiteľné, takže musíme informovať obsiahlejšie. Tie informácie musia byť zacielené na jednotlivé choroby. A celé to musí byť aj atraktívnejšie. Podľa mňa nežiadame priveľa. Navrhu tejto komisie Naozaj nejde o reklamu. Reklama je absolútne tabu v tomto návrhu. High Level Group eh, pre farmaceutika. My sme vypracovali v tejto skupine 12 kvalitatívnych kritérií, ktoré jasne odlišujú reklamu od informácií. Poprosím kolegov, aby sa nedali nejako uh, oklamať informáciami, ktoré sú im poskytované zvonku. Nejde o reklamu farmaceutického priemyslu. Pokojne sa opýtajte v mm, združení v priemysle. E, nechcú, aby to bolo o reklame. Sú tu veľké spoločnosti, poisťovne, ktoré hovoria, že tento návrh by mal byť zamietnutý, ale oni sa boja len vyšších nákladov. Platí presný opak. Informovanejší spotrebiteľ je menej často chorý, takže sa náklady v konečnom dôsledku znížia. 400 centrálne mm, mm, Takže najskôr pôjde o tých 400 povolených liečiv, ktoré sú e, povolené v EMEA, ale potom by sa to malo rozšíriť aj na ďalšie liečiva. Tie lieky, ktoré boli uh, povolené národnými orgánmi, tie sa potom musia tiež do toho systému uh, zakomponovať. Nie vo všetkých krajinách je možná kontrola ex ante. To platí napríklad pre Švedsko. A pre takéto krajiny sú možné výnimky, teda že, ne, že sa neuskutoční kontrola ex ante. Aj tak je lepšia kontrola informácií ex post, pretože je menej byrokratická a je aj účinnejšia. Ale potrebné sú aj sankcie v Švedsku sú tieto sankcie príliš nízke a tie skúsenosti poukazujú na to, že je potrebné, aby v návrhu komisie táto sankcia bola stanovená na vyššej úrovni. Návrh komisie je potrebné ešte vylepšiť. To stanovanie sankcií musí jednotné, tak aby naozaj mali odstrašujúci účinok. V opačnom prípade nám sankcie nepomôžu. Zároveň potrebujeme harmonizáciu definície publikácií, ktoré sa týkajú zdravia. Keď máme napríklad v časopise takúto informáciu, tak je potrebné, aby vyhovovala jednotnému formátu. V opačnom prípade by spotrebiteľ nemusel byť schopný odlíšiť takúto informáciu od reklamy. Takže to musí byť jasne definované, jednotne definované. Politické skupiny Európskeho parlamentu plánujú, a to vyplynulo zo schôdze tieňových spravodajcov, plánujú vypočutie, vypočutie, ktoré nebude e, organizovať výbor, ale politické skupiny. Pán predseda, chceme vám to uľahčiť. Napriek tomu si myslím, že také vypočutie musí byť realizované. Pár informácií o časovom harmonograme došlo k nejakým posunom Gestorský výbor, výbor Envy, bude hlasovať až v apríli a preto až v máji toto celé príde na plénum. Takže preto v decembri, pardon, nie 12. novembra, dostanete návrh správy zo strany spravodajcu. 3. decembra potom budeme tu vo výbore o tom diskutovať a 9. decembra je lehota na pozmeňovacie návrhy. Poprosím, aby ste nepredkladovali tých návrhov veľa, aby sme rýchlo mohli naše stanovisko postúpiť výboru pre životné prostredie. Kolegovia v Envy sú mimoriadne kooperatívni. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán kolega. Veľa som sa poučil z vašej obšírnej prezentácie. Najdôležitejšie je to, aby aj starší občania, teda aj vaša matka v budúcnosti rozumela príbalovému letaku. O toto sa budeme snažiť, aby sa nám toto podarilo. Tieňový spravodajca, pán de Campos má teraz slovo. Eh, Ďakujem pekne. Áno, ja som sa veľa naučil a tá prezentácia podľa mňa bola mimoriadne zaujímavá. Na úvod si dovolím poďakovať spravodajcovi za úvodné slovo. Dovolte mi, aby som prezentoval iné informácie, ktoré mám v dispozícii ja. Ja mám informácie, že švedské predsedníctvo ešte pred koncom svojho mandátu chce vydať nový dokument k tomuto balíčku. No ale neviem, či sa o ňom bude diskutovať o týchto textoch ešte počas švedského predsedníctva. Takže poprosím vás, ak niekto máte bližšie informácie, aby ste nám objasnili, ako situácia momentálne vyzerá. Ide tu o informácie, a nie o reklamu. Teoreticky môžete vypracovať veľmi dobré informácie. Ale Tieto informácie sa k nám musia dostať, čo sa tam dostávajú nesprávne informácie, napríklad cez internet. Toto na nás veľmi negatívne vplýva. Takže potom je naozaj ešte veľa zlepších v tejto oblasti. Poskytovanie informácií, lehota 60 dní, na schválenie. Ak nikto nevyjadrí námietky k informáciám počas 60 dní, tak e, môžu tie informácie schválené a zverejnené. Toto je podľa mňa systém, ktorý je potrebné ešte preveriť. ako povedal spravodajca, musíme sa pozrieť na osvedčené postupy. A vypočutie, ktoré máme naplánované, nám pomôže zistiť, ktoré sú tie osvedčené postupy. Vypočujeme si teda odborníkov, aspoň z dvoch krajín. To v praxi bude znamenať, že budeme musieť niektoré lehoty oddialiť, aby sa nám to celé podarilo kompletne zakomponovať. Um ja viem, že sa to týka iba liekov na predpis, ale úloha lekára, podľa mňa lekár by nemal byť jediným, kto dostane informácie. Ja nevidím bolo, prečo by pacienti nemali mať prístup k informáciám. Musíme však zabezpečiť, aby tie informácie boli poskytnuté spotrebiteľom z zdrojov a náležitým spôsobom, tak aby ich vedeli použiť. Takže je tu mnoho ešte výhrad, ktoré je potrebné odstrániť. To ale neznamená, že sme proti tomuto návrhu. Chceme naozaj využiť túto príležitosť, aby sme dosiahli pokrok, aby sme posilnili existujúci systém. Ja viem, že zo strany členských štátov a ich príslušných úradov, <coughs> že tieto často nechcú akceptovať tento návrh a ich argumenty často neobstoja, napríklad nedostatok financovania. alebo argument, že sa zvyši byrokracia. Ďalej sa tu hovorí o otázkach subsidiarity. Súhlasím so spravodajcom v tom, že sa zmenil ten harmonogram a že je to dobré, že budeme mať čas si teraz vypočuť zainteresovaných rôzne perspektívy. Zatiaľ sme v úvodnom štádiu, musíme to preštudovať do hĺbky a musíme to urobiť naozaj objektívne, bez nejakých predsudkov. Muchas gracias. Yo en otras he llegado tarde, pero pero porque en este raf de... Ďakujem, prišla som trošku neskôr. Bohužiaľ, tieto témy sú v dosť neskorú hodinu. To by bolo treba v budúcnosti zmeniť. Mám viacero vecí, ktoré by som chcela povedať. S takmer všetkom súhlasím so spravodajcom, ale chcem povedať ešte niečo. Komisia by nám mala predložiť štúdiu, a veľmi ma teší, Rada by som vedela, prečo je toľko ľudí v zlej situácii, v núdzi, pretože po, e, brali nesprávne lieky. Sú tu starší, ktorí nevedia, či e, lieky nevynechali a podobne. E, treba im mnohé vysvetľovať v lekárniach. Treba sa pozrieť na to, prečo je tomu tak. O tom sú predsa štúdie, pre, aké sú hlavné dôvody. Prečo sa tu ľudia e, liečivami dokonca otrávia. To všetko sú veľmi dôležité veci. To patrí k informovanosti, nie len čo je v lieku obsiahnuté. prípad pána Chacimáka Kisa a jeho matky. Nuž, hm. ne, nevždy rozumiem tomu všetkému. Ja takisto v tých príbalových informáciách by mala byť veľ, jedna, jed, určité zhr, zhrnutie pre tých, čo nič nevedia. veľkým písmom. Takto a takto dávkovať ľudia nad 50 kg a tak ďalej a tak ďalej aj váha, telesná hmotnosť zohráva dôležitú úlohu. Rozdiel je 50-80 kg. Jednoducho, malo by to byť písané jednoduchšie. A otázka internetu ide o známku kvality, ktorá by e, zaručovala, že tá istá informácia, ktorá je v prospekte, by bola aj na internete aby na internete neboli dodatočné informácie. A, aby sa, a ešte by som čo si navrhla, čo presahuje túto úroveň. Ja navrhujem, aby li, lieky, ktoré, ktoré sa veľmi intenzívne dávkujú, kde by boli možnosti informovať sa aj telefónom, ako ich dávkovať. Aby ste dostali, povedzme, telefonicky správu, Eh, je to veľmi dôležité informovať sa aj týmto spôsobom. A keď napríklad eh, eh, realizujeme verejný predaj v lekárniach, bolo by to oveľa lepšie. Ďakujeme, hovorí pán predseda. Malý odkaz, často si kladiem otázku, že mnohé, čo je na príbalov, Eh, pribalo v informáciách, čo teda údajne všetci nerozumejú, tak my sme práve rozhodli, že to tam musí byť. A ešte často rokujeme o tom, čo ešte viac pridať. A potom sa divíme, že to nikto nerozumie. Dobre, že sme o tom hovorili. Pani kolegyna z komisie. Irene Sanchez, nech sa páči. A potom uh, spravodajca môže všetko ešte uzavrieť. Um, thank you, Chair. I, I will be Uh, Budem veľmi stručná. Jasne tu bolo uh, vysvetlené uh, potreba konania a kde sú problémy, ale čo si k tým komentárom, ktoré tu zazneli, začnem snať stručne tým, že áno, naozaj to, čo chceme dosiahnuť týmto návrhom, je vytvoriť rámec, ktorý nám umožní poskytnúť informácie je tu všeobecne spoločenský dopyt po jeho vytvorení, aby sme zabezpečili, že e, nebude zákaz reklamy, ale snažíme sa vytvoriť jasné pravidlá, aké informácie môžu byť poskytnuté a ako ich poskytovať. A všetky tie podrobnosti, ktoré sme poskytovali, kvalitatívne kritéria a tak ďalej, Myslíme si, že toto je téma, ktorú treba riešiť. Uh, už sme to riešili v tomto parlamente. Je to problém, ktorý, ne, ktorý eh, nezmizne. Stále je tu požiadavka po informáciách. My tu máme jasné komunitárne pravidlá. Eh, už na, uznávam eh, význam tejto témy. Je tu potrebná hĺbková rozprava a tak ďalej a tak ďalej. Eh, katučké komentáre k, eh, k tým nadneseným otázkam. Pokiaľ ide o čitateľnosť príbalových informácií a infor, všeobecne informácie o liekoch. V legislatíve je presne napísané, čo musí príbalová informácia eh, obsahovať. Sú tam dlhé zoznamy. Bol to tento parlament, ktorý E, trval na e, predpisoch týkajúcich sa čitateľnosti príbelových informácií. Ide o to, aby boli tieto naozaj čitateľné a my sa snažíme zlepšiť ich a rada by som v skutočnosti reagovala na komentáre pani Gutierrez Cortines, že v skutočnosti návrh o farmakovigilancii, ktorý sme pred chvíľou diskutovali, presne obsahuje o ustanovenia, ktoré ona žiada, teda časť e, v časť v tej príbave informácií, ktorá zhrňa tie kľúčové informácie. Časti sú to e, bezpečnostné varovania, nebrať v prípade e, tehotenstva a tak ďalej. Ďalej bezpečnostné varovania berte iba nalačno. To sú ale informácie, naozaj, ktoré sú e, elementárne dôležité. E, rada vám, pani e, Gutierrez Cortines, poskytnem tieto informácie. Pokiaľ ide o zvyšok, snažíme sa tie vami načotnuté problémy riešiť, kvalitu web stránok, uistenia spotrebiteľov v tom zmysle, že ak majú informácie na internete, že sú tie informácie kvalitné, um, to ensure, for example, that not all information is just in English. E, často, čas, často sú to len anglické informácie, takže tieto informácie sú v súlade s tým, čo sme tu dnes uh, riešili. Teším sa na diskusiu. A ešte by som snáď e, vyjasnila otázku švedského predsedníctva. Podľa našich informácií švedské predsedníctvo dáva prioritu e, farmakovigilancii a e, ďalej problematike falšovania liekov. Diskutujú o týchto dvoch témach. Neplánujú však e, diskusie o informovaní pacientov. Ďakujeme. Pani Gutierrez Cortines, ešte jedna krátka informácia. Jedna vec je podľa mňa ešte dôležitá, to chcem dodať, veľmi dôležitá. E, chrípka. Vtáčia chrípka a teraz tá nová chrípka. Nuž. Tá, tieto, tieto škandalozné reklamy, Tamiflu, naozaj treba, treba e, myslieť na... Porque ha habido Varovanie pre takúto reklamu sú, sú predsa známe prípady podnikov, ktoré pripravili e, vakcíny, ktoré potom vláda musela skúpiť. Komunikačné problémy nastali, e, takmer sociálne nepokoje hrozili a jednoducho sa to nepo, nepoužívalo. Mená teraz netreba uvádzať. Momento, no tenga nada que ver. Pero aquí estamos en el Parlamento para procurar aproximaciones sistémicas. Sme tu predsa v parlamente a máme úlohu dbať na to, aby tu bola rovnováha. Aby rovnaké veci boli riešené rovnako, rovnakým konceptom. Ale prečo je potom tomu tam tak, že v niektorých krajinách to ide inak? U rovnakých liečiv eh, podľa formátu sú tie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 Rád by som spoznal e, obe, obe tieto spomínané dve céry. K očkovaniu. To, očkovanie je vyňaté. E, e, tá poznámka týk, týkajúca sa Tamiflu má zmysel. Mohol by tu byť vypočutie k tomu ľudia, ktorí sú v dôležitých politických pozíciách, tí, ktorých ste spomínali, informujú informácie a získavajú informácie z prostredníctvom jednej spoločnosti. Ja ako Európan by som, ako hrdý Európan sa rád pozrel na to, či je to v poriadku. V svojej prednáške som na to poukazoval, že v Spojených, že v Spojených štátoch je e, množstvo falšovaných e, informácií. E, očkovacie kampane musia byť vyňaté podľa členskej krajiny sa to e, od krajiny ku krajine líši. Väčšina otázok komisia zodpovedala, aj pokiaľ ide o švedské predsedníctvo. Len časť týchto farmaceutických balíčkov je pokrytá zo strany činnosti rady. Táto oblasť je však pre občanov veľmi dôležitá. Teší ma, že mám takých dobrých e, tieňových s e, spravodajcov. Pán De Campus bol sám ministrom v tejto oblasti, takže pozná aj tú e, perspektívu z pohľadu rady, ale čo mu nerozumiem je, a tu spomeniem e, svoju matku, ktorá musí brať denne 8 liekov a nie je taká vzdelaná ako väčšina z nás tu má strach, tak potom radšej tie lieky neberie. Je to vy ako krajina, v ktorej vládne CDU, äh, aby, aby äh, sa používala tá pilulka pred. Uvediem konkrétny príklad. Autorizovaná web stránka by možno ukazovala malý film, deutlich macht, wie man bestimmte Medikamente einnimmt. Kde by sa jasne ukazovalo, aké, aké účinky tieto lieky majú. Tie príbalové informácie by mohli byť nahradené takýmto malým filmom schváleným tými orgánmi. To sú veci, o ktoré tu ide. betreffen. Ich fand auch den Hinweis, äh, den Christina gemacht hat, was das Gewicht angeht, entscheidend und wichtig je to rozhodujúce a dôležité a preto by sme mali týmto smerom ísť. Nemyslím si, že časový harmonogram budeme, by sme museli posunúť. Vykoná sa to vypočutie a ja musím pochváliť komisiu, pretože ten, tá predložená správa je dobrá. Nemusí sa na nej mnohé meniť. Môžeme doplniť tie body, ktoré ste, kolegyňa, spomenuli, ale nad rámec toho musím povedať, že komisia odvedla čistú, dobrú prácu, ktorá dlho trvala. A teraz sa to musí len implementovať. Ďakujem, pán predseda. Herzlichen Dank. Ďakujem. A tým sa dostávame k bodu 9, falošované liečiva. A spravodaj Kini Sartori dávam slovo. Dlho musela čakať. Trpezlivo čakala, teraz ale má slovo a my sa tešíme na jej slova. Grazie, presidente ho aspettato e anche ascoltato molto. Ďakujem, a pán predseda. Čakala som síce, ale veľmi pozorne som a počúvala aj túto rozpravu. Všetko to predsa nejak spolu súvisí. Je to pali, balíček, ktorý chceme nakoniec spojiť. Je to téma dôležitá pre všetkých Európanov. Téma, téma liečiv je pre nás všetkých extrémne dôležitá. Je pre nás podstatné, aby toto, táto smernica bola čo e, najkompaktnejšia, e, aby mohla e, e, Európanom poskytnúť dobré záruky. Nuž teraz k tým falšovaným e, liekom. Je to smernica z roku 2001. Respektíve presnejšie povedané 83, číslo 83 z roku 2001. V tejto smernici ide o, tiež o e, účinné látky, ktoré sú obsiahnuté v liekoch, a to v smysle písomného vyhlásenia 61 z roku 2006 komisia akceptovala nasledovnú požiadavku, požiadavku že by sa to preverilo, preverovalo, aby dobré výrobné praktiky obsahovali aj záruku kvality nielen pre samotné liečiva, ale aj pre účinné látky, ktoré sú integrálnymi súčasťami liekov. 2001 z roku 83 e, taký istý, takú istú povinnosť e, európskym výrobcom nepredpisovala a to by mohlo byť škodlivé pre zdravie našich občanov a tiež pre konkurencieschopnosť Európskej únie. Sme toho názoru, že pri spätnej dosledovateľnosti e, účinných látok nielen liečiv, treba rozpoznávať dôležitý prvok pre bezpečnosť aktuálne prevládajúceho systému v Európe. poznáme, alebo hovoríme o troch druhoch e, falšovania. Poprvé e, identita, to znamená výrobok nemá správny podiel daných látok, potom e, história, to znamená mm, e, záväzky týkajúce sa skladovania prepravy v rámci tej výrob, toho výrobného reťazca a po tretie potom pôvod. Čiže ak boli vyrobené inde, než sa udáva. Tri body teda, ktoré e, sú najčastejšími prípadmi falšovania. Na základe názorov sve, Svetovej o, zdravotnej organizácie e, o, 8% e liekov je falšovaných. To je nemalé číslo. Ide predsa o produkty, ktoré e, pre našim občanom preukazujú veľmi osobitnú službu. Ale tento objem medziročne rastie navyše od asi 20 Ide o nielen o zdravie občanov, ale ide o tisíce, e, neviem koľko tisícov e, nepravých e, výrobkov, ktoré sa dostávajú na, na, na trh. Hovoríme o tisícke vý, výrobcov generík alebo iných liečiv. Je tu aj množstvo tých, ktorí v tomto sektore pracujú. Je tu množstvo malých a stredných podnikov v tomto sektore 17 európskych výdavkov pripadá na výskum a vývoj a tieto čísla ma viedli k tomu položiť si otázku. Práve preto, že je to také dôležité pre priemyselné oblasti, chcela som od výboru Envy silnejšiu spoluprácu. Nede tu len o zdravie občanov, ale aj o dôležitú oblasť európskeho priemyslu. 31 a to treba zohľadniť, e, falšovaných liečiv pochádza z Indie. Veľké percento z arabských emirátov a veľké z Číny. E e Chceli by sme snáď ešte niečo dodať. Práve v tomto sektore by bolo želateľné, aby Európska únia v daných e, medzinárodných grémiách, napríklad v Svetovej zdravotnej organizácii, e, realizovala svetovo e, akceptovanú definíciu falošných liečiv. Také niečo momentálne nefunguje. Táto definícia jednoducho sa in, interpretuje na medzinárodnej úrovni rozlične. No a potom druhá otázka. To všetko, čo doteraz bolo za legislatívne zakotvené, hovorilo sa v podstate hlavne o dobrých e, praktikách, skúsenostiach, sa hovorilo len o výrobcovi a distribúcii. Samozrejme, dobré výrobné praktiky to je jedna vec a potom dobré distribučné praktiky. Tieto dve témy predovšetkým e, distribúcia. Zakrývajú ale ďalšie témy, o ktorých sme takmer nehovorili. Chýba nový ďalší prvok. Je tomu tak, že sú, tu, tu zohrávajú ešte aj iné veci na trhu. Uh, ktorí nakupujú, ktorí nakupujú pre tretích a, a v tretích krajinách na to, aby to potom niekomu predali. Alebo ľudia, ktorí nakupujú lieky na vlastný účet, ale potom ich ďalej predávajú. To sú nové kategórie ľudí, ktorých treba zaratávať do celého procesu. No a potom ďalšia otázka. Je to otázka certifikácie tých osvedčených postupov alebo výrobných postupov. Ako sa tieto určujú alebo preverujú? Čiže všetko, čo prichádza zvonku Európy, by malo byť preverené. To znamená, výrobné linky by mali kontrolovať európske orgány na mieste. No a je to o to dôležitejšie, keď nehovoríme len o generikách, ale keď hovoríme aj o tých účinných látkach. Pretože v súčasnosti dovážame drvivú väčšinu aktívnych e, účinných látok, ktoré sa používajú v našom farmaceutickom priemysle. No a slabým miestom, teda slabinou je, že máme dva zoznamy. Na prvom zozname sú krajiny, kde sú určité normatívne štandardy, ktoré sú vyššie alebo podobné tým, ktoré e, sa uplatňujú v Európe. Avšak trvá to 3 roky, kým je krajina zaradená na tento zoznam. Čo treba zmeniť? No a druhý zoznam kde nie je certifikácia, tak treba IMEA alebo národný orgán, aby to schválil. No a už som takmer hotová. To je otázka spätnej vystupovateľnosti, vystupovateľnosti programu. Musíme pochopiť, odkiaľ tie veci pochádzajú a všetky látky, z ktorých je ten liek zložený. A potom sa dá kontrolovať dianie na trhu oveľa dôkladnejším spôsobom. Ďalším aspektom sú sankcie. V súčasnosti sú príliš jemné. Potrebujeme, potrebujeme lepšie postihy pre všetkých, ktorí dovážajú falšované lieky. Je to zločin a preto potrebujeme oveľa prísnejšie, prísnejšie postihy. Potom je tu ďalší problém, o ktorom sme dnes už hovorili, že je tu stále riziko predaja liekov na internete, čo môže viesť k tomu, že ešte väčší objem falšovaných liekov sa bude predávať na trhu. Avšak to je vec, ktorú pravdepodobne nedokážeme vyriešiť, pretože takto boli predložené pozmeňujúce návrhy k smernici, pretože to eh, by eh, už sa týkalo aj iných eh, výborov, keď hovoríme o internetovom predaji liekov. No a na záver, časový harmonogram je takýto. 18, až 20, 18 až 24 mesiacov na to, aby vstúpila do platnosti táto smernica a bolo by dobre, keby sa to dalo skrátiť s ohľadom na význam a dôležitosť tejto tematiky. No a ešte by som chcela povedať a upozorniť na jeden ďalší aspekt. V minulosti, v nedávnej minulosti sa objavili veľmi závažné prípady úmrtnosti spojenej s užívaním liekov a táto úmrtnosť nebola eh, spojená s účinnou látkou obsiahnutou v lieku, ale tými prímesami. Takže nesprávne, eh, nesprávne prímesy viedli k vysokej úmrtnosti, hlavne v rozvojových krajinách. No a s ohľadom na toto, myslím, by bolo dobré, aby sme tam zaradili pravidlá, ktoré by sa týkali tohto problému. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz, ako ďalší dostane slovo tieňová spravodajkynia a socialistota sa ospravedlnila. Pán Correra de Campos dnes prečíta ten list, ktorý sme dostali. No a teda dostáva slovo, nech sa páči. Thank you, Mr. President, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Moje znalosti nemeckého jazyka nie sú také dobré, tak preto to poviem po anglicky, no, kvôli povinnostiam v Holandsku. E, tieňová spravodajkňa Judith Merkis dnes nemohla prísť, no a preto ma požiadala, aby som tu vystúpil v jej mene. Nož, eh, na, na úvod eh, poďakujeme komisii eh, za vypracovanie návrhu. Ja veľmi stručne načrtnem názory tieňovej spravodajkyne, čo sa týka zabraňovaniu falošných liekov a ich prenikaniu na trh. Nož bezpečnosť musí byť vždy na prvom mieste. Rovnako musíme zohľadňovať záujmy spotrebiteľov. No a v tomto komisia spomína len článok 95 zmluvy. Musíme sa zamyslieť nad tým, či aby do smernice nemali byť zaradené aj iné články. Jedným z príkladov by mohol byť článok 152 o verejnom zdraví. Po druhé, predtým, než začneme diskutovať o tom, ako bojovať proti falšovaniu liekov, musíme definovať falšovanie alebo falzifikáty. No, taká medzinárodná definícia by bola skutočne optimálna, ale v súčasnosti európska dohoda eh, by znamenala obrovský po, po, po, pokrok. Rovnako potrebujeme rozsah pôsobnosti tejto smernice eh, definovať my potrebujeme rozhodnúť aj o rôznych typoch farmaceutí, ktoré budú zahrnuté v smernici. Napríklad, ako sa postavíme ku generikám a či aj by tam mali byť zahrnuté nejaké surové materiály a rovnako je obrovská, sú obrovské rozdiely v udelovaní licencií medzi členskými štátmi. Ak chceme mať transparentný systém dodávania, potrebujeme mať jasný obraz veľkopredajcov a liekov. To by zlepšilo celkovú transparentnosť trhu. No a ako piatú vec, musíme zdôrazniť, ako zaručiť odstránenie všetkých eh, miest a možností, ako sa dostávajú na trh falsifikáty liekov. Bezpečnosť musí byť proporcionálna a možno budeme musieť zvážiť rôzne kategórie rizik. A náklady pre spotrebiteľov musia ostať čo najnižšie. Ako šiestý bod počas našich debát je rovnako neustále dôležité hovoriť o tom, kto bude zodpovedný za systém sledovania databázy e, kvôli tomu, aby boli rešpektované všetky pravidlá, musí byť táto databáza skutočne nezávislá. Hlavnou otázkou sú, tu nie sú informácie, ale rizika a bezpečnosť. No a v neposlednom rade treba povedať, že internet e, je veľkým zdrojom falsifikátov liečiv a väčšina z nich sa predáva na internete, to množstvo je skutočne zaražajúce. 62% liekov, ktoré sa predávajú na internete, sú falsifikáty a preto treba kontrolovať predaj na internete a tak povediac skrotiť ho prísnejšími pravidlami. Mr. Chachimakakis. Pán Chachimakakis. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom. Zaznelo tu veľmi veľa dobrých, správnych, dôležitých vecí. Len k internetu by som chcel povedať, že internet je hlavným zdrojom falsifikátov. Niekoľko štúdií bolo vypracovaných k tomu. Jedna zo štúdií VHO hovorí o tom, že 50 falsifikovaných produktov sa predávajú na internete. Štúdia spolkového vyšetrovacieho orgánu hovorí o tom, že ešte vyššie percento sa predáva cez internet. No a preto by sme potrebovali eh, zoznam s povolenými internetovými lekárňami, kde bude sa predávali oficiálne produkty. Eh, povolené. No ale to pôjde len, ak občanov vo veľkej kampani na to upozorníme. To sa nebude dať urobiť len niektoré lifestyleové produkty v vo východnej Ázii, ak, ak si niekto objedná, že dostane originálny produkt. Druhou vecou sú náklady, pretože tá spätná sledovateľnosť, ktorú tu navrhujeme, zo strana, ktorú tu komisia navrhuje, a etikotovanie je spojené s nákladmi. Existuje rôzne metódy, ako to urobiť. Ja sa teším, že pred niekoľkými týždňami, týždňami e, sa uskutočnilo vypočutie e, pani e, spravodajkyňa, pani Matiaš na, sa na, na ňom zúčastnila Takže ja som povedal, ako malé výrobné podniky z farmaceutického priemyslu, priemyslu ktoré sú stále alebo čelia stále vyšším a vyšším nákladom. No a preto je potrebné toto napraviť. No a posledná vec. je jasné, že agenti a makléri eh, neboli zahrnutí do rámca smernice, treba mať určitý zákonník, ako budú potrestaní, keď budú na trhu uvádzať falšované produkty. Ale paralelní obchodníci tam sú zavedení. Tých komisia reguluje a oni sú skôr dozorcovia ako tí, ktorí by mali byť eh, trestaní kvôli predaju falšovaných liekov. Ďakujem. Komisia pani Irena Sanchez. Prepáčte, pomýlil som sa, nech sa páči, máte slova. No ešte, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A neviem, či by som sa k tomu vôbec mala vyjadrovať. Nie som tieňovou spravodajkyňou, avšak myslím si, že myslím, že čo sa týka čo sa týka tejto správy, tak by som chcel niečo povedať. No. Otázky, ktoré dostala pani Sartori, no, ktorá položila pani Sartori, pán Kampuš a iní, No, všetky tieto otázky sú veľmi zásadné a sú aj predmetom mojich obav s ohľadom na túto správu. Ja veľmi rada budem s kolegami spolupracovať, skutočne v plnej miere. No a nás zaujíma, aby sme jednoducho postupovali vpred, čo najrýchlejšie. Myslím, že poznáte všetci časový harmonogram, spolupráca môže eh, prebiehať na rôznych úrovniach. Eh, eh, Musíme nájsť čas a zohľadniť všetky podnety. Ja by som chcela povedať, že správa by, bude môcť byť preložená do 3. decembra. To znamená, že by sme sa mohli doho- dohodnúť na väčšine otázok, ktoré tu dnes zazneli. Dobre, ďakujem pekne. Ja si myslím, že to je veľmi dobrý, dobrá dobrý návrh pre našich kolegov a teraz zostane slovo pani Sanchez. You, chair, and, um... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým, ktorí sa vyslovili za rýchle konanie v oblasti boja proti, proti falšovaniu. Zaznelo tu veľa konkrétnych bodov a ak by som... So I, I Chcela reagovať na všetky, tak mi to veľmi dlho trvalo a preto sa budem sústrediť na niektoré kľúčové aspekty. Určite mm, otázka definície tu zaznela. Ja vás môžem uistiť, že komisia sa zapája do medzinárodných diskusí a snažíme sa prísť so spoločnou definíciou, ktorá a zdá sa, že to je veľmi náročné. Nemáme nejakú konkrétnu definíciu v našom texte, ale z názvu návrhu a z využívania rovnakého znenia v iných ustanoveniach sa snažíme jasne povedať, s čím sa zaoberáme. Ako povedala pani Sartori, sú to produkty, ktoré sú sfalšované v súvislosti so svojou identitou, históriou Takže produkty, ktoré nie sú to, ako, čo sa snažia byť. No a bez ohľadu na právo duševného vlastníctva, ja to hovorím, pretože máme definície a, falšovaných produktov, a, kde sa porušujú duševné práva vlastníctva. No a pre nás teda je dôležité, aby sme si tento pojem falzifikátu a s ohľadom na obsah históriu alebo zdroj zachovali ďalej. Čo sa týka vystupovateľnosti, to je pre nás dôležité a skutočne pri určovaní toho, čo treba navrhnúť ako kľúčovú otázku, bolo vyváženie ochrany verejného zdravia proti tým reálnym rizikám, ktoré v súčasnosti e, vnímame a nákladom na implementáciu týchto opatrení, ktoré sú pomerne vysoké. My poskytujeme detálne odôvodnenie našich e, volieb v dopadovej štúdii a žiadame vás, aby ste e, na to stále mysleli, tak ako povedal pán Chacimakakis. Ďalšou kľúčovou oblasťou bolo to inšpirované parlamentom, je otázka, ako sa vyrovnať s dovozom účinných látok. Veľa produktov na našich trhov obsahuje účinné látky, ktoré boli importované z tretich krajín. My sme zaviedli ustanovenia, ktoré sú veľmi, e, veľmi pokrokové a snažíme sa zaistiť, tak ako povedala spravodajkyňa, aby dobre praxe výroby a distribúcie boli rešpektované. Avšak chcela by som povedať niečo k tomu odporúčaniu, že by sme potrebovali um, mať eh, zaistenie, že potrebujeme mať záruky kompetentných orgánov. No a je množstvo čísiel, približne 20 tisíc eh, výrobných liniek sa nachádza v tretich krajinách, ktoré vyrábajú aktívne látky, ak spojíme všetky, eh, všetky eh, zdroje v EÚ, tak eh, vykonáme první 6 kontrol za rok. A preto sme chceli nájsť riešenia, ktoré sú reálne. A totiž, aby sme ochránili a chránili verejné zdravie bez požiadavky na systematické inšpekcie a v praxi by to znamenalo, že by sme mali vážny problém pri implementácii a ja chcem, aby ste na to všetci mysleli. No a rovnako e, tu zazneli otázky o rozsahu pôsobnosti a iných e, látkach ako tie prímesy. No a opätovne si myslíme, že akékoľvek úvahy ďalej rozšírovať toto nad rámec aktívnych a, a účinných látok by znamenalo obrovskú záťaž. My sme nedávno vykonali, vykonali množstvo kontrol a podľa nášho názoru by sa tiež neaplikovali spravodlivé kontroly. No a viacerí z vás sa pýtali na internet. My máme taký názor, ktorý vyjadrila pani Satori, že sa nám nepodarí vyriešiť otázka internetu v tomto návrhu, pretože by to vyžadovalo regulovať maloobchodnú distribúciu liekov, čo v súčasnosti je mimo nášho systému a preto sme sa tým v našom návrhu nezaoberali, pretože eh, právne úpravy pre lekárne sú v kompetencii členských štátov. No a myslím, že to je všetko, pretože vidím, že všetci tu už e, veľmi pozorne sledujete čas. Dobre, ďakujem a ja vám veľmi pekne aj za e, váš súcit. Ďakujem pekne aj komisii, všetkým poslancom sekretariátu a osobitne tlmočníkom, ktorí dnes pracovali trochu e, dlhšie. A rovnako by som sa chcel poďakovať aj našim hostom a všetkým želám šťastnú cestu domov.